Colleagues, if you could uh, take your seats. Prosím, kolegovia, usadte sa láskavo. Zatiaľ to ešte máme oboch ministrov prítomných. Druhý pán minister je na ceste. Začali by sme však najskôr oznámeniami predsedu. Najskôr schválime program schôdze, ak nie sú žiadne námietky. Budeme považovať program za schválený. Ďalej. Jazykový profil. E, Fínčina, estončina, lotyština, mal, malčina, chorvačina, galčina nebudú k dispozícii. Ešte som chcel spomenúť, že okrem listu, ktorý si niektorí prečítate, niektorí nie, a okrem rokovaní, ktoré koordinátori vedú a rozhodnutia, ktoré prijímajú, by som vám chcel vysvetliť, že tento týždeň máme veľmi intenzívny týždeň. Začíname o 14.30 aj preto, aby sme zosúladili agendu aj s ministrami a vo štvrtok bude mimoriadna schôdza popoludní po pléne. Budeme mať v máji ďalšie 3-4 schôdze a ďalšiu mimoriadnu schôdzu aj v Štrasburgu. Po tom týždni iste ste si všimli, že v apríli eh, prebehlo 5 eh, schôdzi výboru. Spomínam to preto, že Teraz reagujeme 5 či 10 návrhov od komisie každý týždeň. Chcel by som vás ubezpečiť, že naozaj neorganizujeme žiadne schôdze navyše, snažíme sa čo najefektívnejšie pristupovať k legislatívnej práci a snažíme sa čo najefektívnejšie reagovať na návrhy komisie a tiež zasadnutia rady. To som len chcel zdôrazniť. Ak máte nejaké návrhy, otázky, okrem toho, čo oznamujete už svojim koordinátorom, neváhajte, obráte sa na mňa. Takže ďalšie oznámenia. Máme tu gruzínsku televíznu stanicu, ktorá bude filmovať našu schôdzu, najmä pri poslednom bode, a taktiež rozhodnutia koordinátorov podľa pravidla 205 Joel Bergon za FDD eh, bol vymenovaná zo spravodajkyňou pri správe z vlastnej iniciatívy o väzenských systémoch a podmienkach. Pani Kristin Revoldalon za skupinu SAD bol vymenovaná spravodajkyňu eh, na predbežnú iniciatívnu správu o Európskom dohovore o prevencii a boji proti násiliu na ženách a domácom domácemu násiliu a pán Juan Fernando López Aguilar za SAD bol vymenovaný za spravodajcov pre vypracovanie stanoviska na ceste k definitému režimu DPH v boji proti podvodom na DPH. Chcem sa opýtať, či výbor podporuje tieto vymenovania. Ak áno, budeme ich považovať za odobrené. A teraz sa dostávame k tretiemu bodu na programe. Veľmi ma teší, že sa nám podarilo pozvať a že naše pozvanie prijali obaja ministri belgickej vlády po šokujúcich tragických udalostiach ktoré sa odohrali v Bruseli 22. marca. Máme naplánovanú menu názorov e, s pánom e, e, Janom Jambonom, podpredsedom vlády a ministrom bezpečnosti a vnútra a aj s ministrom spravodlivosti pánom Kunom Keynesom, ktorý je ďalším zastupcom belgickej vlády. Srdečne vás oboch vítame. Ako som už povedal, všetci sme boli šokovaní udalostiami, ku ktorým došlo pred mesiacom náš výbor si však kladie za povinnosť osloviť na institucionálnej úrovni oboch ministrov, taktiež našou povinnosťou bola na zodpovednosť radu. Úlohou rady v boji proti terorizmu e, je e, taktiež zaistiť, aby naša agenda boja proti terorizmu bola efektívna. Chceli sme osloviť oboch ministrov aj podrobnejšie, pretože my ako parlament máme tiež svoj podiel odpovednosti za aktuálne dianie. Teda veľmi nás teší, že ste prijali pozvanie a bez ďalších zdržaní viem totiž, že máte nabitý pracovný program. Najskôr dám slovo pánovi Janovi Jambonovi, ktorý je podpredsedom belgickej vlády, ministrom bezpečnosti a vnútra. Máte slovo na zhruba 6 a 7 minút a potom prebehne diskusia. Nech sa páči. Dávam vám slovo a ďakujem za spoluprácu na medzivládnej úrovni. Ďakujem pekne, pán predseda. Príjemné popoludnie všetkým. Je mi veľkou cťou stretnúť sa so s vami pri týchto v týchto hrozných okolnostiach. Poviem iba pár viet po anglicky, potom už budem pokračovať v holandčine vo svojom materinskom jazyku. Dám chvíľku čas, aby ste si mohli prepnúť eh, kanál tlmočenia. Dámy a páni, vážení prítomní, minulý piatok e, sme si pripomenuli presne mesiac od e, samovražedných útokov Islamského štátu, kedy veľmi zbabelo zautočili e, na zementemské letisko a hodinu neskôr na stanicu metra Malbek nedaleko parlamentu. Počet obetí bol veľmi vysoký, 32 mŕtvych, stovky zranených, E, pričom išlo rôzne národnosti. A tiež tam ľudia, ktorí pracujú pre európske inštitúcie. Mnoho zranených je ešte stále na jednotkách intenzívnej starostlivosti v nemocnici. Obete budú poznačené celý život týmito zbabelými útokmi na náš európsky politický systém a na naše základné hodnoty našej otvorenej demokratickej spoločnosti ktorú chceme naďalej obhajovať. Bol to najhorší teroristický útok, ktorý kedy zasiahol našu krajinu. Je to belgická udalosť e, podobná 9. septembru. E, je to naozaj e, čierna chvíľa v našich dejinách. Boli vyhlásené tri dni národného smútku po týchto udalostiach. A teraz v mene belgickej vlády aj európskych partnerov a všetkých európskych inštitúcií by som sa chcel poďakovať všetkým vám za vaše prejavy solidarity, spolupatričnosti a tiež súcitu, ktorý ste prejavili belgickému národu. Okrem ľudského utrpenia došlo k obrovským materiálnym škodám. Pri týchto útokoch letisko Zaventem muselo byť uzavreté na niekoľko e, dní a taktiež niekoľko liniek metra muselo byť e, pozastavených v samotný deň útoku. Belgická vláda sa rozhodla podľa možnosti nepodnecovať žiadny ďalší strach, e, čo bol presne zámer teroristov. Brusel nebol úplne uzavretý, práve naopak mestská hromadná doprava naďalej fungovala e, aj s kontrolnými opatreniami a taktiež e, s bezpečnostnými opatreniami. Metro a letisko už sú v plnej miere spustené v prevádzke. Metro funguje na 100%, dokonca aj stanica Malbek. E, dnes bola opäť otvorená letisko, funguje v obmedzenej prevádzke, ale očakávame, že sa onedlho posunie tiež na 100% prevádzku. I hneď po útokoch bol vyhlásená najvyššia úroveň hrozby v celej krajine. O mesiac neskôr teraz sme na e, tretej úrovni, čo je druhá najvyššia úroveň. Znamená to veľmi vážna hrozba, ale s veľkým rizikom útoku, ale bez konkrétnej predstavy o tom, eh, kedy a kde by mohlo k tomuto útoku dôjsť. Vyšetrovania po útokoch prebiehajú v plnej rýchlosti. Môžem vás uistiť, že pracujeme 24 hodín denne. Eh, prebehlo viacero ehm, Mm, prehľadanie viacerých príbytkov bytov, e, tiež bolo zaistených viacero osôb. Chceme sa poďakovať všetkým za spoluprácu pri vyšetrovaní. E, spolupráca medzi francúzskými a belgickými orgánmi prebieha, prebieha aj naďalej veľmi dobre. Teroristická skupina chcela e, zautočiť opätovne vo Francúzsku, ale vďaka veľmi rýchlemu zásahu bezpečnostných zložiek sa podarilo zabrániť tomuto útoku a napokon sa rozhodli zautočiť v Bruseli namiesto tohto pôvodne plánovaného útoku vo Francúzsku. Pretrvávajúca hrozba znamená, že niektoré strategické oblasti sú pod e, veľmi prísnym dohľadom, teda veľké železničné stanice, e, národné letisko, tiež mestská hromadná doprava a aj jadrová elektrárne. Okrem toho sú tu um, tzv. meké terče, napríklad nákupné centrá kina, aj tie sú pod drobnohľadom urobíme všetko preto, aby sme zachovali bezpečnosť v našom hlavnom meste aj v celej krajine. Belgická vláda ešte dlho pred útokmi v Bruseli prijala viacero opatrení v boji proti terorizmu. Celkovo bolo schválených 13 opatrení, 12 bolo vyhlásené začiatkom roka 2015 po prvých útokoch v Paríži a 18 potom nasledovalo v, po novembrových útokoch v Paríži minulom roku. Z rozpočtového hľadiska v roku 2015 sme vyčlenili 200 miliónov eur, a v roku 2016 400 eh, miliónov eur na boj proti terorizmu. Niektoré časti tejto sumy sú eh, jednorazovými investíciami, niektoré sú štrukturálnymi eh, formami podpory. Rozhodnutie belgickej vlády má za následok, že minister vnútra môže odobrať eh, preukazy dotočnosti jednotlivcom v prípade, že daná osoba má v pláne vycestovať do Sýrie. Môžeme mu teda odobrať eh, preukaz totožnosti. Kolegovia z ministerstva zahraničných vecí môžu robiť to isté s cestovnými pasmi, teda ak niekto predstavuje riziko v spoločnosti, môžeme prijať takéto opatrenie. E, belgický federálny plán proti radikalizácii bol e, predmetom revízie, taktiež armáda rozmiestnila svoje zložky, došlo k posilneniu policajných kontrol na hraniciach a podľa možností e, Očakávame čoskoré schválenie belgického systému PNR. Nenávisní imámovia budú predmetom o mnoho prísnejších zásahov budúcnosti a taktiež anonymné SIM karty do mobilných telefónov tiež už nebudú môcť byť využívané. Miestna bezpečnostná situácia v oblasti e, kanálu v Bruseli sa tiež pozorne sleduje. Viete, že po udalostiach v Paríži bolo viacelo náznakov, že mnoho problematických udalostí pochádzalo z Molenbeku, teda z tejto časti mesta. My však nesledujeme len pozorne Molenbek, sledujeme aj je 6 iných, teda celkovo sedem mestských častí eh, popri kanály. Belgicko v rámci medzinárodnej snahy boja proti islamskému štátu eh, využíva lode a tiež vojenské lietadlá. Nasadilo toto vybavenie, aby sa zvyšila bezpečnosť našej krajiny. Vážení poslanci, teroristi chcú rozdeľovať a my nesmieme padnúť do tejto pasce. Verejná diskusia a teraz e, je veľmi ostro naladená a zaznieva mnoho kritiky na adresu Belgicka. A ja ako minister vnútra som uistil všetkých že všetky zložky v Belgicku spolupracujú na tom, aby sa tento problém čo najefektívnejšie vyriešil, a to vo veľmi zložitých okolnostiach. Tento fenomén zahraničných teroristických bojovníkov je veľmi zložitým problémom a ide tu predovšetkým o prevenciu radikalizácie, integráciu uších komunít našej spoločnosti. Tiež tu ide o pozorné sledovanie pohybu týchto zahraničných bojovníkov a tiež o výmenu informácií medzi spravodajskými e, službami, ako aj e, stíhanie ľudí, ktorí sa e, vrácajú zo Sýrie. Ďalej, čo sa týka financovania medzinárodného terorizmu, to je potrebné sledovať a taktiež je potrebné regulovať obchod so zbraniami, ako aj je potrebné spolupracovať s tretími stranami a tiež s ostatnými krajinami. Toto všetko je dôležité v rámci boja proti terorizmu. Riešenie problémom, ktorým teraz čelíme, rozhodne nie je jednoduché a musíme urobiť všetko preto, aby boli sprístupnené potrebné zdroje. Obávam sa, že naša spoločnosť bude musieť zaplatiť veľmi vysokú cenu e, za svoju bezpečnosť. Zaznieva dosť ostrá kritika na margo krokov belgických orgánov. Tieto kritické vyjadrenia zaznievajú v médiách aj v Belgicku, aj mimo Belgická. A táto kritika naďalej pretrváva. Isté, že niečo sa dá zlepšiť nepochybne. Belgický parlament zriadil osobitný výbor na preskúmanie všetkých aspektov útokov, ku ktorým došlo. A v Belgicku tiež chceme veľmi pozorne a preskúmať naše doterajšie rozhodnutia, e, aby sme mohli napraviť e, nedostatky a zvýšiť e, našu efektívnosť. Čo sa týka európskej dimenzie, to, čo vieme už teraz o teroristoch a ich medzinárodných pohyboch, jasne sa ukazuje, že terorizmus dokážeme poraziť úspešne len tým, že budeme pracovať spoločne, aspoň na európskej úrovni. A záverom Európskej rady z 12. E, februára 2015, e, tieto závery boli schválené po útokoch v Paríži v januári 2015, mm, ešte sa ale vychádzame z týchto záverov pri opatreniach, ktoré sa schválujú v Európe v boji proti terorizmu. Okrem iného ide o nasledovné opatrenia. Rýchle schválenie smernice o PNR, ďalej posilnenie kontrol eh, na vonkajších hranicách Európskej únie, taktiež lepšie výmen informácií operačných zložiek, eh, vrátanie Europolu a taktiež eh, boj proti propagande. Ako viete, Belgicko je E, v rámci oddel, oddelenia Rady pre vnútro a spravodlivosť e, sme predsedníckou krajinou G11, e, najviac zasiahnutých krajín terorizmom a snažíme sa využiť túto pozíciu na to, aby sme čo najefektívnejšie bojovali proti terorizmu. Teraz by som sa pozrel konkrétnejšie na jednotlivé témy. Veľmi ma teší, že smernica PNR po niekoľkých rokoch zaseknutia e, sa schválila 14. apríla e, e, veľkou väčšinou v Európskom parlamente. Vieme, že tento systém PNR nie je žiadnym zázračným riešením, ale celkom iste nám pomôže a pomôže aj našim bezpečnostným zložkám v zhromažďovaní údajov, v analýze údajov a tiež nám pomôže overiť si tieto údaje v iných databázach, čo bude veľmi prínosné. Belgicko tiež v každom prípade chce urobiť všetko preto, aby táto smernica bola e, čo najefektívnejšie zavedená do praxe, aby sa využívali aj údaje e, z vnútrom európskych letov. Práve teraz prebieha legislatívna práca v posledných fázach. Čo sa týka vonkajších hraníc, aj tu bolo zavedených viacero rôznych opatrení. občania Európskej únie budú podrobení kontrolom na vonkajších hraniciach e, podľa rizikových ukazovateľov. Rada pre vnútro spravodlivosť 25. februára rozhodla zajsť ešte o niečo ďalej a vyhodnocovať systematicky a vykonávať systematické kontroly v prípade podozrenia e, z rizika bezpečnosti. Nové pravidlo sa bude prejednávať aj v Európskom parlamente. A teda konkrétne toto nové pravidlo, myslím, že je veľmi dôležité, aby táto legislatíva bola zavedená čím skôr do praxe ešte pred letnou prestávkou, aby sme mohli čo najskôr začať príjmať opatrenia aj v praxi. Vzhľadom na závažnosť tejto situácie, myslím, že akýkoľvek iný prístup by bol nezodpovedný. Výmena informácií v rámci EÚ je e, ďalšou dôležitou oblasťou koordinátorov boja proti terorizmu Pán Kerkofer minulý týždeň v Luxemburgu uviedol, že ešte stále sa nedostatočne využívajú európske nástroje, ako napríklad Schengenský informačný systém a Europol. Okrem toho, v posledných týždňoch sme boli svedkami toho, aká dôležitá je spolupráca aj s Centrom boja proti terorizmu v rámci Europolu. Mm, začiatkom tohto mesiaca Belgicko v spolupráci s Europolom zorganizovalo operatívne stretnutie teroristických eh, expertov členských štátov a Interpolu s cieľom eh, zaistiť eh, výmenu užitočných informácií. Belgicko vždy presazovalo efektívnejšiu výmenu informácií a už celé roky sme jednou z krajín, ktorá sprístupňuje najviac informácií a posúva ich Interpolu a Europolu. Podľa našich informácií toto úsilie sa musí zintenzívniť. Po útokoch z novembra v Paríži mm, boli e, vyhodnotené závery o využívaní šengenského informačného systému a tiež e, o e, národnom programe SIREN v boji proti problému zahraničných bojovníkov. Tiež sme sa zhodli v mnohých konkrétnych bodoch, ako zlepšiť fungovanie tohto šengenského informačného systému. Teraz sa musíme postarať o to, aby sa tieto opatrenia čo najefektívnejšie zaveli do praxe. Tiež musíme zajistiť lepšiu interoperabilitu medzi rôznymi databázami eh, v sektore spravodlivosti a vnútra. Komisia ešte e, tento mesiac má v pláne veľmi zaujímavé o, oznámenie a síce konkrétne Rada pre vnútro spravodlivosť minulý týždeň viedla prvé rokovania o, o zefektívnení systémov výmeny informácií o lepších e, možnostiach synergie. Dúfam, že sa nám podarí dosť lepšie e, výsledky a v najbližších týždňoch prebehne viacero expertných stretnutí v rámci Rady pre vnútro a spravodlivosť v júli. Dúfam, sa nám podarí schváliť významné rozhodnutie o jednotlivých konkrétnych krokoch zvyšovania interoperability, aby sme mohli na ne potom nadviazať v praxi. Internet. The internet referral e, Ďalej je aspekty internetu. Um, oddelenie, ktoré má na starosti analýzu internetu, bolo vytvorené na pôde Europolu a taktiež Fórum IT spolu s zásobcami e, celého tohto odvetvia. Dúfam, priniesie pozitívne výsledky čo najskôr. Po všetkých našich e, vyšetrovaniach vidíme, že internet zohráva veľmi významnú úlohu. Spolupráca medzi súkromnými a verejnými e, subjektami, taktiež medzi poskytovateľmi internetových pripojení je veľmi dôležitou spoluprácou pre úspešnosť týchto vyšetrovaní, aby sme mali prehľad o tom, ako komunikácia prebieha a ako ju e, čo najväčšej možnej miere stiahnuť z internetu a tiež e, ako zakročiť e, efektívne proti nej. Poradný um, komunikačný tím SSK, ktorý vznikol v roku 2015, je dobrým príkladom. Tento projekt presadilo Belgicko s podporou Veľkej Británie a Európskej komisie. Vytvorili sme expertnú sieť, kde poskytujeme poradenstvo členským štátom EÚ v strategických oblastiach. V tejto chvíli sa snažíme tiež zlepšiť spoluprácu e, medzi sektorom e, internetu a tretimi krajinami. Od e, zasadnutia rady vo februári 2015 e, bolo vykonaných mnoho opatrení, ale ešte stále nás čaká mnoho dôležitej práce. Ja som spomenul niektorých dôležitých aspektov spolupráce Európskej únie. Myslím si však, že je veľmi dôležité nadviazať na doterajšie opatrenia aj tú Belgickú, aby sa nielen hovorilo o dôležitých rozhodnutiach, ale aby sa aj prijímali v praxi. Snažme sa dosiahnuť úspech čo najrychlejšie. Potrebujeme to, očakávaniu, to od nás naši občania. Ďakujem. Um, Ďakujem, pán minister. Bude tu výmena názorov veľmi intenzívna. Mnohí poslanci sa prihlasili a očakáva sa, že diskusia bude dlhá, takže bez ďalšieho otáľania. Nech sa páči, pán Hens máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Po Madride, Londýne a Paríži sa teroristi rozhodli zautočiť i na Brusel, na vaše hlavné mesto, na hlavné mesto Európskej únie. Belgická vláda je plne si uvedomuje tento rozmer a letisko metro, metro stanica metra Malbek sú miesta, kde sa bežne vyskytujú aj pracujúci v inštitúciách, v našich inštitúciách. Európska únia má nielen toto prepojenie s útokmi z minulého mesiaca. Nikdy nesmieme zabudnúť ani na to, že prvé obete, ktoré prišli o život, boli predovšetkým ľudia pri týchto výbuchoch, pri týchto bombách ale všetci v Belgicku, vo Francúzsku a v Európe neustajne, neprestane pracujeme na aktivitách, o ktorých teraz budem hovoriť a dúfam, že sa mi to podarí stručne, pán predseda. Niekoľko bodov k vyšetrovaniu a k záverom týkajúcim sa teroristických sietí. Od novembra 2015, od útokov v Paríži, Polícia a spravodajstvo Európskej únie sa sústreďujú na siete a pozadie teroristických útokov. Spolupráca so službami, ktoré, ktoré už predtým intenzívne pracovali, sa ešte zintenzívnila. Pri tejto príležitosti by som rád počiarkol vynikajúce vzťahy s francúzským spravodajským, spravodajskými službami a justičnými službami, aj pozvihnúť, vyzdvihnúť spoločné vyšetrovacie týmy francúzsko-belgické, ktoré po dne v noci vyšetrovali po parížských útokoch teroristické zainteresovanie sa. Keďže tieto vyšetrovania stále pokračujú, nesmiem hovoriť nič o podrobnostiach, ani vyvodiť nejaké závery, poučenie z toho, čo sa udialo. Musíme si počkať na e, súdne uzavretie tejto veci. Po Vervier na začiatku roku 2015 Daesh ukázal, aké schopnosti má inštruovať ľudí zo Sýrie tisícky kilometrov od cieľových krajín, aby zautočili útoky v Paríži o 10 mesiacov po Verviers a útoky v Belgicku 22. marca vykazujú podobnosti, nielen preto, že sa tam zúčastnilo mnoho ľudí pri prípravách a vykonaní týchto útokov, ale tieto pozorovania nám ukazujú, že niekoľkí teroristi, ktorí pracovali aj v Belgicku, aj vo Francúzsku, pravdepodobne použili falošné dokumenty. Mnohí páchatelia v Bruseli a Paríži si zdieľali e, skúsenosti zo sírskych bojov, kde sa vytvorili priateľstva medzi francúzskými a belgickými džihadistami, ktorí veľmi často operovali vo francúzsky alebo dokonca holandsky hovoriacich bataliónoch. Modus operandi bruselských útokov sa odvinul od parížských útokov, to znamená séria následných útokov, e, sústredenie na tzv. soft targets, meké ciele bežných civilných občanov, improvizovanými výbušninami. Teroristické bunky využili v minulosti Belgicko na prípravu útokov, ktoré potom sa vykonali inde, mimo Belgicka. Potom sa zmenili plány, keď sme zatkli Salama Abdesalama a teroristi sa presunuli k plánu B a rozhodli sa zautočiť na Brusel a výbušniny, ktoré už mali e, použiť v Bruseli. Profil útočníkov e, je rozmanitý, ale tri profily treba zvýrazniť sú to ľudia, ktorí hneď rovno zo školy idú do Sýrie, vrátia sa ešte zradikalizovanejší ako predtým. Ďalej, ľudia, ktorých sme nezachytili na žiadnom radare, ktorí majú niekoľko identit, no, ktorí sú neznámi pre nás. A potom tí, ktorí pochádzajú z prichádzajú z bel- belgických väzníc, kde sa veľmi rýchlo zradikalizujú po tomto prepustení. Hrozby a rizika sa zintenzívnili, keď v roku 2012 začali prúdiť na naše územie tzv. foreign fighters, zahraniční bojovníci. Aj keď sa urobilo mnoho opatrení zredukovať tento prítok a odsudzovať teroristov, vyšetrovať ich činy, napriek tomu sa minulý mesiac objavili reakcie tlači, že Belgičania reagujú príliš slabo, že ne- neadekvátne zainteresovali. Je to urážka. Urážka a nepravda. Urážka pre všetkých na mnohých úrovniach, ktorí naozaj pracovali, aby odhalili páchateľov. Nehovorím, že sme neurobili žiadne chyby, k tomu sa vrátim, ale dôležité je aj počiarknúť fakt, že sa prijali opatrenia jedno za druhým na všetkých úrovniach. Treba povedať, že Belgicko e, neponorilo hlavu do piesku, čo sa týka Foreign Fighters. Belgické služby a ministerstva boli tie prvé, ktoré e, zvonili na poplach a hovorili naprotivkom v iných štátoch, čo sa deje. Belgičania boli medzi prvými, ktorí jasne vyhodnotili aj štatisticky týchto zahraničných teroristov a radikálne zmenili spôsob výmeny informácií aj na úrovni únie, aby sa odvratila táto hrozba. Tento obraz ktorý načrtol Jan Jambon, by som doplnil ďalšími prvkami. Vyšetrovateľia a prokurátori prišli s konkrétnymi výsledkami. A predsa v medzinárodnej tlači sa takto to neportretovalo. Veď predsa mnohí boli odsúdení za terorizmus. Od roku 2014 7 až 8 teroristov ročne bolo odsúdených a to nie je nízke číslo v porovnaní s inými európskymi krajinami. V roku 2014 sa počet odsúdených zrazu posunul na 55 a v roku 2015 sa ešte aj toto číslo E, zdvojnásobilo na 115 ľudí za terorizmus v Belgicku, belgickými súdmi. Toto číslo je veľmi vysoké aj absolútne a aj v porovnaní s veľkosťou belgického obyvateľstva. A to ukazuje prioritu, ktorú preukázali policajné služby a federálna prokuratúra ak, e, aktivitám terorizmu. Mnohé legislatívne zmeny sa udiali, roz, pre, predložilo sa obdobie zadržiavania, a čas, kedy sa musí pred súdom objaviť páchateľ. Takisto sa uľahčila spolupráca medzi belgickou jednotkou finančných eh, spravodajských služieb a ďalšími službami. Máme špecifické vyšetrovacie techniky, aj justičné vyšetrovania. Toto všetko sa rozšírilo eh, a zintenzívnilo tak, že je to oveľa ďalej zachádzame, ako to hovorí Európska smernica pri zadržiavaní pri väznení, pri anonymite, odhaľovaní e, predplatených SIM kariet. Toto všetko sme vzali do úvahy za ostatné mesiace a pracovali sme na týchto témach. Radikalizácia ľudí vo väzeniach, to je téma, ktorá volá po akčnom pláne. Tento akčný plán už existuje, školia sa zamestnanci väzníc, a otvorili sa špeciálne sekcie, sektory pre tých vo vezenia, ktoré, ktorí by mohli radikalizovať iných. Ako súčasť mojich e, právomocí e, chcem vás informovať, že celý, celá spravodajská služba, všetky ľudské zdroje, materiálne vybavenie a legislatíva v Belgicku e, sa vrhla do boja s terorizmom. Prijali sme mnohé opatrenia na úrovni federálneho sektoru, ale aj v školstve a v špecializovaných sektoroch, ktoré nie sú v kompetencii federálnych ministerstiev, ale napriek tomu sa pripojili aj tieto úrovne. Nehovorím, že sa neurobili chyby. Nechcem, aby si váš výbor myslel, že pretože sme sa sústredili na bezpečnosť a spravodlivosť, že Belgicko koná iba na týchto frontoch a že nevenuje pozornosť globálnemu prístupu k radikalizovaniu. Belgicko bolo avantgardou medzi európskymi krajinami v záležitosti Foreign Fighters už od roku 2013. Finalizuje sa práca na novej smernici o prečinoch a trestných činoch terorizmu. Zintenzívňuje sa výmena osvedčených praktík o radikalizácii v väzeniach a deradikalizačných programoch eh, pre ľudí, ktorí boli už usvedčení z terorizmu. Takisto sa vymieňajú informácie o trestnom registri a záznamoch v trestnom registri. Tým sa takisto posilňuje boj proti teroristom. A ďalšia oblasť je zbranie. Legislatíva v oblasti zbraniach. Ešte chcem hovoriť o ďalších témach, ako je zhromažďovanie svedectiev a dôkazov. Máme tu protiteroristické vyšetrovania, ktoré ešte stále viac súvisia e, s elektronickými komunikáciami a dôkazmi, ktoré sa dajú nahromadiť na sieťach. Belgické spravodajské služby spolupracujú s Proximusom, našim národným operátorom, a dohodli sa veľmi jasne stanovené pravidla spolupráce WhatsApp, Viper, Skype, Facebook, toto všetko teroristi používajú, aby komunikovali navzájom a vo všeobecnosti treba povedať, že komunikácia s týmito e, poskytovateľmi týchto služieb je ďaleko od optimálnej a je hlavnou prekažkou pre vyšetrovania. Nehovorím tu o nejakom hromodnom sledovaní ľudí, e, ale hovorím o konkrétnych vyšetrovaniach, konkrétnych témach na základe súdnych príkazov. Žiadna krajina neunikne terorizmu. Musíme spoločne a koordinovane postupovať a prediskutovať si, ako budeme postupovať s poskytovateľmi komunikačných služieb, s krajinami, v ktorých sídlia títo poskytovateľia služieb, aby bolo možné zabezpečiť zároveň vysokú ochranu osobných údajov, ale potrebujeme celounijný prístup. Chcem naozaj oceniť prácu Luxemburska, luxemburského predsedníctva a holandského predsedníctva s podporou komisie v tejto, v tejto tematike. Takisto vnútorné, ministerstva vnútorných vecí a justície sa zapojili do justičných krokov, napríklad ako vydávanie páchateľov cezhraničné. Chcem takisto povedať, že spolupráca medzi spravodajskými službami a tajnými službami sa zvýšila za E, smernicu, ktorá bola vytýčená pre Európsku úniu. Sú tu právomoci jednotlivých ministerstiev, sú tu agentúry, spravodajské agentúry a staré pravidlá, e, ktoré vychádzajú zo zmluv, niekedy nestačia. Takže musíme rozširovať e, aj túto sféru pôsobnosti. Ľutujem, že tie staré pravidlá sú nedostatočné. Spravodajské služby na Európskej unijnej úrovni v oblasti protiterorizmu, tam sa používajú nové nástroje, a takisto sa snažíme s predstihom odhadnúť, čo sa bude ďalej nové objavovať, aby sme s tým mohli bojovať. A tam je kľúčová e, voľná výmena informácií, tok informácií na úrovni spravodajských služieb a to, tento tok už teraz dobre funguje. Čo sa týka migračnej krízy, európska úroveň je otrasená, jej občania sa búria, Niekedy sa tým zvyšuje pocit, že patria do istého národa, extrémizmus, cítenie, cítenie xenofóbie, objavuje sa diskriminácia, Toto je veľmi e, zložitý, začarovaný kruh, ktorý sa tu odštartoval migračnou krízou. Belgicko tu bolo tiež kritizované v tejto oblasti za ostatné mesiace a nie veľa krajín zahraničná tlač tak e, veľmi vehementne e, atakovala 23. mája e, Belgicko vystrihalo, že židovské múzea môžu byť napadnuté a že teroristi nie sú vždy belgickí občania, nie vždy pochádzajú zo šengenskej oblasti. Neobviňovali sme nikoho po tomto útoku na židovské múzeum, ale sme reagovali týždeň po útokoch v Paríži boli belgické služby naozaj ocenené za to, že zabránili teroristickým útokom na ešte väčšej úrovni. Vo Vervier sa pri zákroku e, usmrtili dvaja teroristi a potom v novembri pokračovali ďalšie úsilia z belgickej strany vyšetrovania parížských útokov sa pomohlo uzavrieť e, v rámci spoločného vyšetrovacieho týmu mnohé otvorené otázky neutíchajúce úsilia belgických vyšetrovateľov spolu s francúzskými kolegami viedlo k rozkladu teroristickej bunky, ktorá je pravdepodobne zostávajúcou utajenou bunkou, ktorej zvyšky eh, konali 22. marca v Belgicku. S odhodlaním sa, sme sa rozhodli čeliť všetkému, čo sa deje. Zvyšili sme transparentnosť. V parlamente sa vytvoril vyšetrovací výbor, ktorý skontroluje funkciu, úlohy a zodpovednosti právomoci jednotlivých e, participantov na mnohých úrovniach a sformulujú sa odporúčania na to, aby sa zlepšili veci tam, kde je to nevyhnutné. Takisto pokračujeme v spolupráci s e, inštitúciami EÚ, nielen pretože sa stále zasadzujeme za integráciu a spoluprácu pri boji proti terorizmu, ale aj preto, že bezpečnosť európskych inštitúcií a pracujúci, tých, čo pracujú v európskych inštitúciách, títo musia byť sa takisto cítiť v bezpečí. Na operačnej úrovni, a tu by som ešte raz poďakoval všetkým tých, tým, ktorí nám pomáhali na, v našej časti vyšetrovania útokov v Paríži a aj počas útokov v Bruseli. Chcem vás ubezpečiť, že hoci treba urobiť ešte veľa ďalších vecí na zlepšenie spolupráce, európska solidarita a spoločný boj proti terorizmu už teraz existuje a nie sú to len slova. Je to každodenná realita našej policie, našich prokurátorov, našich e, spravodajských služieb tajných služieb. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, ste si iste vedomi toho, že Belgicko je zvyknuté na to, že ho kritizujú, ale viete aj to, že sme kriticky sami k sebe. Takisto ste si vedomi faktu, že belgická vláda verí, že naša budúcnosť znamená viac Európy, nie menej. Európy nemôžeme cúvnuť. Toto nie je útok dopredu, musíme ísť spoločne a musíme posilniť našu snahu bojovať proti barbarským nepriateľom, ktorých v čase zažívame. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Go... Ďakujem obom ministrom a teraz výmena názorov, poslankyne poslanci. Začneme politickými stranami, zástupcami politických strán a potom pôjdeme podľa poradia, ako sa prihlásili. Prosím vás, dve minúty. Má každý pridelené, neprikračujte pridelený čas pretože o 2.30 sme začali a nemáme na to celé popoludnie pán Body, EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán vážení hostia, pán predseda. Chcel by som vyjadriť úprimné e, kondolencie. Mnohí z nás sme boli osobne dotknutí, dojatí rozčarovaní tým, čo sa stalo. Nechceme obviňovať žiadnu krajinu. Na to teraz nie je čas. Je čas na to, aby sme mysleli na budúcnosť. Je čas na to, aby sme spoločne konali. Ak chcete, aby e, naša bezpečnosť bola naozaj silná, podľa mňa je kľúčovou odpovedou prevencia. Netreba pripomínať, hoci sme to mnohokrát pripomenuli, že efektívna výmena informácií medzi orgánmi, ktoré majú na starosti presadzovanie práva medzi tajnými službami a ďalšími zložkami je kľúčová. Potrebujeme zvýšenú spoluprácu na európskej úrovni v tejto téme. Europol musí byť schopný urobiť toho oveľa viac a ak by dostávali včas tie správne informácie, iste by boli schopní urobiť viac. Zdieľanie informácií je jedna vec, ale spracovávanie údajov, analýza údajov v reálnom čase, to je ďalšia vec. Smernica o PNR už platí, teraz čakáme na to, že sa uplatní v praxi a pracujeme na smernici o boji proti terorizmu. Táto smernica nám poskytne nástroj na prevenciu, na, poskytne nám právne možnosti, aby bolo možné e, vyvrátiť e, teroristické útoky už vo fáze príprav a musíme sa postaviť tých, čo sa vracajú z bojov v zahraničí a foreign fighters operačným, plne operačným spôsobom. Nesmieme zabúdať na e, hrozbu radikalizácie, na to, že musíme mladých ľudí vzdelávať aj o tom, čo to je extrémizmus, musíme im ukázať niečo iné, inú cestu, inú možnosť. Ako sa postaviť rastúcej úlohe tých temných teroristických skupín? Spolu s ostatnými aktivitami pokladám toto za urgentné. Rád by som sa vás pýtal, čo potrebujeme z praktického hľadiska, aké sú slabé stránky, ktoré ste identifikovali, najmä v oblasti, v oblasti zdieľania informácií eh, medzi mestom Brusel, rozličnými policajnými oddeleniami a orgánmi na presadzovanie práva v praxi. Ako zlepšiť bezpečnosť na Zaventenskom letisku a v našom meste? Ako by mala byť zabezpečená spolupráca únie, aby bolo možné zodpovedať všetky tieto otázky a odpovedať na všetky vaše potreby? Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme za SAD pán Bají. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážení ministri, pre nás je dôležité mať túto výmenu názorov, pretože máte kľúčové informácie, ktoré nám môžete sprostredkovať. Ja mám konkrétne otázky, ktoré sa podľa môjho názoru týkajú predovšetkým pokiaľ ide o výmenu názorov, pokiaľ ide o výmenu informácií medzi členskými štátmi a Máme tu informácie konkrétne, pokiaľ ide o počty v zahraničných bojovníkov. Máme konkrétne informácie, ktoré mali o týchto zahraničných bojovníkov jednotlivé členské štáty. 90 e, informácií, ktoré máme, tie, máme iba vzhľadom na výmenu názorov piatich členských štátov. Takže treba zlepšiť túto výmenu informácií a chcem vedieť, čo sa v tejto oblasti môže urobiť. Už nám hovoria viaceré mesiace, že sa táto výmena zlepší a preto by som chcel vedieť, aby sme jednoducho videli na určitej periodickej tabulke, ako sa tieto informácie a ich výmena zlepšuje. Druhá otázka, akú úlohu E, bude mať nová legisl- akú úlohu bude mať Europol vzhľadom na novú legislatívu, ktorú tu máme, pokiaľ ide o výmenu názorov, bude logicko post- participovať na tejto výmene, ako chcete príjmať ďalšie krajiny, aby túto informáci- výmenu informácií zlepšili. Ďalšia, ďalšia otázka sa týka e, vysielania expertov. Sú tu dohody medzi štátne, pokiaľ ide o vysielanie expertov a tak by som chcel, takisto by som chcel vedieť, že či konečne všetky členské štáty sú prepojené v rámci systému C1 v rámci Europolu a pokiaľ ide tých 3000 bojovníkov, ktorí sú vlastne, o ktorých vie Europol, je ich identita alebo informácie o nich teraz zainkorporovaná do systému, ktorý som spomenul a pokiaľ ide o hlasovanie o výmene názorov, aby to bolo záväzné, tak ako to bolo odsúhlasené v tu v parlamente a bude o tom, bude tom hlasovať aj rada. A táto vlastne rada pri hlasovaní musí túto e, výmenu informácií e, odsúhlasiť a chcel by som vedieť, aké je to teda stanovisko z vašej strany, pokiaľ ide o negociácie na e, rade, pretože my vieme, že ak v Európe nebude automatická výmena informácií na základe tých platform, ktoré máme, tak tie informácie nám nebudú slúžiť. Ďakujem pekne. For the ECR, Mr. EKR, pán Lunes. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som takisto chcel poďakovať pánovi obom ministrom za to, že prišli medzi nás, za to, že nás informujú o opatreniach, ktoré chcú spustiť a nás by teda zaujímala uistenie ohľadne toho, aby sa tieto jednotlivé dohody konečne implementovali v praxi. A nejde tu iba o, to, oslova. Musíme ako Európsky parlament sa vyhnúť tomu, aby sme stratili teda podporu, hneď ako sa teda vytvorí ten dojem, Nechceme, aby si občania mysleli, že tu konáme iba kvôli tomu, že jednoducho tie útoky boli tak blízko z geografického hľadiska pri parlamente. My si uvedomujeme, že túto hrozbu je veľmi vážne. V minulosti sme jasne videli, že tá pozornosť sa riešenie tohto problému oveľa zosilnila, takže to nás uistuje aj do budúcnosti. Je úplne jasné, že vy túto hrozbu beriete veľmi vážne a je dobré, že pracujete teraz na národnom ako aj európskom fronte, to znamená investujete do opatrení na národnej úrovni, ktoré vlastne môžu byť príkladom aj pre ostatné členské štáty. A máme tu teda napríklad vojakov na uliciach okolo parlamentu. Vidíme, že to je dobrý príklad pre ďalšie krajiny a Takisto ste hovorili o dôležitosti toho, aby sme boli praktickí. To, čo povedal pán minister Gens, Európske FBI nie je momentálne predmetom diskusí vzhľadom na diskusie a európske zmluvy, ktoré máme. A chcel by som e, položiť dve otázky ohľadne národnej a európskej úrovne, je úplne jasné, že vaša vláda e, sa sústredí predovšetkým na e, riešenie situácie. Máme tu konkrétne plány. Chcel by som vedieť viac o týchto plánoch, ktoré ste predstavili. Potom je tu ešte informácia o 11 krajinách, ktoré v rámci spolupráce postupujú spoločne. Vy, pán minister Jambon, robíte v tejto úlohe tú vedúcu úlohu, pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu, takže chcem vedieť, aby ste nás viem informácií v tejto oblasti. Hlasovali sme o PNR a chcel by som vedieť, či je tu ešte niečo iné, ako napríklad iné aspekty. Nech sa páči, pán Dupre. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel takisto poďakovať pánovi Jambonovi, pánu ministrovi vnútra a obom ministrom na to, že prišli medzi nás. Chcel by som povedať, že to je vlastne poprvýkrát po atentátoch, že tu máme ministrov medzi nami v Európskom parlamente a myslím, že táto výmena názorov je potrebná, ako aj odvážna vzhľadom na to, v akej situácii žijeme a vzhľadom na to, ako reaguje na tieto situácie verejnosť, vzhľadom na to, ako bojujeme proti terorizmu na európskej úrovni. Takže som veľmi rád, že ste prišli. Sú tu dva aspekty, ktoré ste spomenuli. Hovorili ste o, zodpovednosti úradov v Belgicku, robili ste viaceré opatrenia, vyšetrovací výbor k tomu zaujme takéto stanovisko, pretože je pravda, musíme to povedať otvorene, že tu boli určité zlyhania zo strany Belgicka. Mali sme uh, situáciu alarm na úrovni 3, mali sme vojakov v uliciach a predsa len sme reagovali iba na to, čo sa udialo. Reagovali sme až na atentáty, takže budeme musieť prešetriť túto situáciu, budeme musieť vniesť do toho viac svetla, prečo sa reagovalo oneskorene. A pokiaľ ide o špecifickú európsku zodpovednosť, máte tu máte, hovoril sa o systéme výmeny informácií, ktorý potrebuje posilne, určité posilnenie. Hovoríme tu momentálne o spoločnej definícii zahraničných bojovníkov. Nemáme ešte zatiaľ konkrétnu definíciu, že čo si pod tým predstavujeme a snažíme sa harmonizovať túto definíciu aj výmenu informácií medzi členskými štátmi. Bolo to takisto povedané, že pokiaľ ide PNR, tak sme vymiet, zamietli výmenu uh, informácií. Súhlasíte s tým, vy, ministri, za vaše portfólia, že sa takto postupovalo. A pokiaľ ide o PNR, ak tieto vstúpia do platnosti, títo teroristi alebo zahraniční bojovníci budú musieť e, záväzne, e, teda informácie o nich sa budú musieť záväzne vymieňať. Momentálne tomu tak nie je, takže mňa by zaujímalo, či ste v prospech takéhoto systému, aby fungoval obdobne. A po druhé, v rovnakom duchu ste takisto sa zaangažovali v prospech systematickej výmeny názorov Mňa by zaujímalo, či nám môžete dať záruku, pokiaľ ide o to, že či momentálne tých 100% tých eh, zahraničných podnikov, ktorí sú v Belgicku, či skutočne boli v tom systéme zaregistrovaní či ste o nich vedeli, či skutočne eh, o tých, ktorí sú identifikovaní, že sú v našej krajine a v našej krajine, či skutočne sú obsiahnutí v tomto systéme a informácie o nich. A ešte posledná vec o Europole. pokiaľ ide o jednotku protiteroristickú. Mohli by ste nám dať dôkazy ohľadne vašej spolupráce, pokiaľ ide o spoluprácu s Europolom a ak áno, tak v akej podobe? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za FDD. Lora Ferrara, nech sa páči. Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať obom ministrom, ktorí prišli dnes medzi nás, ktorí sa vyjadrili. Ďakujem špecificky za to, čo tu bolo doposiaľ v tejto oblasti urobené, pokiaľ ide o boj proti terorizmu. Máme tu konkrétne informácie, ktoré ešte potrebujeme doobjasniť a v tomto duchu sa chcem spýtať aj otázku. Tá otázka z mojej strany je celkom jednoduchá. Čo teda vlastne nefungovalo? Hovorili sme o všetkom, čo sa udialo po útokoch, to znamená po tých útokoch, ale nie je mi celkom jasné, že čo sa vlastne urobilo predtým, pokiaľ ide o prevenciu a čo teda vlastne nefungovalo čo zlyhalo? To je veľmi kľúčové, keď hovoríme o týchto záležitostiach. Myslím si, že všade v Európe skutočne je situácia taká, že nie sme dostatočne pripravení na takéto udalosti a vlastne tu sa nachádzame v srdci Európy a napriek týmto útokom, ktoré boli napríklad v Madride, v Londýne, v Paríži, napriek tomuto všetkému, hoci hlavný aktér z parížských útokov bol za, držaný iba pár dní pred útokmi v Bruseli. Predsa len tá situácia bola taká, že na základe niektorých informácií, ktoré sa dostali na povrch, že jednoducho je tu oprávnenosť e, strachovať sa, pokiaľ ide o spoluprácu. Pravdepodobne niek- niektorá časť tejto organizácie zlyhala. A teraz tá hlavná otázka, čo teda vlastne zlyhalo? Máme niektoré, inform- máme niektoré skúsenosti z tejto oblasti a predsa len stále sa tieto útoky dejú. A teraz ešte praktický, praktický aspekt mojej otázky. Ja som jednoducho v ten deň výbuchov tu v Bruseli e, opustila mesto, išla som autom do mojej vlastnej krajiny, do Talianska, pretože som mala strach, hoci nás všetci vyzývali, aby sme zostali doma, aby sme sa vyhýbali cestovať. Ja som jednoducho odišla a počas tejto cesty do Talianska pri eh, cezhraničnej kontrole alebo pri prekračení hranici iba pár hodín po týchto útokov som vlastne videla iba málo kontrol. Ani nejaká symbolická kontrola na hraniciach tu nebola. A tu mi hneď napadlo, že ako teda sa tie veci majú. Sadla som si teda do auta, pripravila som sa na cestu a neviem, teda možno takto isto postupovali aj teroristi, pretože nikde nie je kontrola a to iba pár hodín po týchto útokoch. Potom sa tu hovorilo takisto o PNR, to znamená, potrebujeme väčšiu interoperabilitu, pokiaľ ide o tie databanky, kde sú uskladené informácie. Hovorili sme o databanke SIS, Hovorili sme o ostatných databankách, pokiaľ ide o udelovanie víz, takisto tu máme Europol, Eurojust, všade sú k dispozícii databanky. Takisto máme európskeho koordinátora, pokiaľ ide o boj proti terorizmu a takisto je tu spolupráca s Európskou radou. To znamená, máme x nástrojov, ale vždy, keď sa niečo udeje, tak sa povie, že spolupráca nefungovala, že nie sú žiadne informácie. A interoperabilita je veľmi dôležitá a preto by som chcela konkrétne vedieť, že čo konkrétne a prakticky robíte, aby táto spolupráca bola lepšia. Nech sa páči, pani Majer. Ďakujem pekne, pán predseda. zažila som vlastne ako keby nejaké deja vu, pretože v podstate stále počúvame ten istý, tie isté informácie po každom útoku, tu máme takéto vyjadrenia, a už za každým sa príjmu nové opatrenia na úrovni členských štátov a zdá sa, že vlastne stále dokola je to tá istá pesnička. Takže toto sa mi zdá byť veľmi nedôveryhodné, pokým teda sa nepozrieme pravde skutočne do očí veď v neposlednom rade je to všetko ako keby dopadá výsledok islamistickej ideológie. E, naše hranice sú otvorené, teroristov si importujeme po týchto útokoch som išla napríklad do Holandska, nevidela som žiadne cezhraničné kontroly a nie sú tu žiadne prekážky, pokiaľ ide o cezhraničný prechod. A preto sa pýtam konkrétnu otázku, že ako sa vlastne Belgicko poučilo z z týchto udalostí. Ako si vysvetľujete, že Abdeslan sa celé mesiace vlastne v moslimskej komunite schovával Molenbeku a ako je možné, že tam teda bol. Ako môžete zabezpečiť e, riešenie tejto situácie, pokým nepoviete otvorene, že islám je problémom? Pán Mišel, nech sa páči, ako členovia poslancov, ako poslanci teraz zostanú slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán minister. Myslím, že treba privítať to, že ste došli medzi nás. Veľmi rád som si vypočul to, že privítame v budúcnosti takisto aj ministra z Francúzska, takže nechceme takto diskriminovať Belgicko a som teda rád, že ste prišli. za sa mi to na mieste, pretože vlastne európske inštitúcie sa nachádzajú v Belgicku. Také dobre, že prišli belgickí ministri. A je, dúfam, že v budúcnosti budeme môcť takto sa spýtať otázky aj ďalších ministrov z iných krajín, ale napriek tomu sa chcem poďakovať za to, že ste prišli medzi nás. Máme tu vyšetrovací výbor v Belgicku, ktorý bude pracovať a keď budeme mať konkrétne informácie, možno ste prišli trochu skoro, ale keď budeme mať tie výsledky, e, tak možno by bolo lepšie, keby ste boli prišli až neskôr a vyjadrili sa k týmto výsledkom, pretože tento vyšetrovací výbor ešte stále nezačal konkrétne pracovať a ešte stále nemáme konkrétne odporúčania alebo objasnenia situácie. Takže ja som veľmi rád, že som počul, že PNR bolo odhlasované po takej dlhej lehote a že vlastne to dá dodatočné prostriedky, pokiaľ ide o posilnenie účinnosti našich informačných systémov. Chcel by som povedať, že som radikálne v prospech jednotného PNR na celej európskej úrovni a nie, aby sme tu mali 28 PNR. Myslím, že automatická výmena informácia by bola opodstatnená iba za podmienky a že by sme mali jednotný nástroj, že by sme sa sústredili spoločne na jednotlivé kritéria. A tu je to konkrétne miesto, kde sa vás chcem spýtať otázku, či si nemyslíte, že je absolútne na mieste, pretože vy PNR máte, že by sme jednoducho mali dohodu medzi členskými krajinami, pokiaľ ide o spoločné kritéria, spoločné parametre, na to, aby sme identifikovali podobné situácie v, príbe, v prípadoch, že je tu podozrenie, podozrenie. To je podľa mňa veľmi dôležité. A vážený pán minister Gens, rýchla otázka z mojej strany Prejavili ste vôľu bojovať proti radikalizácii, konkrétne tým, že sa chcete vyhnúť nejakému e, zovšeobecňovaniu. Práve som tu počul informáciu, myslím, že to je veľmi nebezpečné zovšeobecnenie, ktoré sme tu počuli, veľmi nespravodlivé a veľmi negatívne, čo ide vlastne v neprospech hodnot Európskej únie. Práve sme to počuli z úst predrečničky, takže ja ďakujem za to, že sa zasadzujete za boj proti radikalizácii. Hovorili sme to o európskom islame, ale myslím si, že všetky náboženstva, ktoré vlastne môžu ohroziť e, právny štát, tak sú nebezpečné. A to nie je iba islam všetko to, čo môže jednoducho narušovať systémy právneho štátu, tak jednoducho treba už per definície e, vnímať ako nebezpečenstvo. A takisto by som vás chcel poprosiť, pán Konec, ak by ste mohli hovoriť trochu viac o tomto aspekte. Naš by zaujímalo, aký názor máte k tejto problematike. Ďakujem. Kolegovia, poprosím vás, ak by ste mohli byť disciplinovaní, pokiaľ ide dodržiavanie času, pretože pán minister Žambon bude musieť odísť, takže poprosím vás na to, dodržiavajte minútu. Pani Sipelová, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela začať tým, že by som sa chcela poďakovať prvom rade za to, že ministri prišli medzi nás. Ďakujem veľmi pekne. A po všetkých tých neistých pocitoch, ktoré sme mali, moja reakcia po tých útokoch bola nasledovná. Ja som už 22. vlastne marca po útokoch zostala v Bruseli vedomé, pretože rovnako ako ostatní bruselskí občania, ktorí nemajú možnosť niekam odcestovať alebo sa skrývať. Chcela som ísť do mesta a pozrieť sa na to, čo sa tu deje. Po prvých útokoch eh, aj po Vianociach som išla do mesta a ja mám veľký rešpekt voči bruselským občanom, voči belgičanom, ktorí sa síce cítili, že eh, je to nebezpečie, ale nenechali sa zneistiť a nenechali si jednoducho zobrať svoje mesto, rozhodli sa ísť do, verejné priestor, do verejných priestorov na verejné miesta a podľa mňa to je veľmi dobrá reakcia. Teraz nehovorím niečo proti vám, ale jednoducho niektorí politici reagovali svojským spôsobom a mysleli si, že akcionizmus a stále väčšie navyšovanie množstva reštriktívnych opatrení, že to povedie nejako k posilneniu bezpečnosti. Jednoducho musíme sa pozrieť pravde do očí a povedať si, že akékoľvek opatrenia urobíme, samozrejme musíme preskúmať naše bezpečnostné opatrenia. Absolutná bezpečnosť jednoducho nebude nikdy existovať a hoci tu máme útoky vo Francúzsku a v Belgicku, pokiaľ budeme mať teroristov, môže jednoducho dôjsť k takýmto situáciám kdekoľvek v celej Európe. A tá kritika voči Belgicku, to je nerozumiem v tom zmysle, že niektoré z tých kritických bodov, ktoré tu odzneli, sa týkajú aj iných členských štátov. Ľahko by sme našli tieto body kritiky aj tam. A nekritizujeme tieto štáty len kvôli tomu, že u nich sa atentáty neudiali. Ešte jeden aspekt, ktorý by som rada spomenula, čo ma irituje veľmi, pokiaľ ide o bezpečnostnú politiku, ktokoľvek, kto si v minulosti a v prítomnosti pozrie teroristické zoskupenia a skupiny, tak zistí, že vždy sú tu určité sociálne, politické, rámcové podmienky, ktoré sú tu a ktoré sú na prospech terorizmu a ktoré vlastne a vlastne tá situácia, ktorá je tu, vzýšla z tých podmienok, ktorá je daná v rámci podmienok, ktoré máme ukotvené v jednotlivých členských štátoch. Takže konkrétna otázka, pán Žambon tu hovoril o 400 miliónov eur, ktoré boli vyčlenené k dispozícii. Mňa by zaujímalo, že ako tieto sú prerozdelené. Koľko z týchto peňazí ide do reštriktívnych opatrení, pokiaľ ide o zber informácií, dohľadné opatrenia a koľko peňazí ide konkrétne do redekalizácie alebo napríklad do prevencie, pretože prevencia je veľmi dôležitá súčasť, pretože ak nie, tak to budú ďalší rekrúti e, no, medzi teroristami. A ešte posledná vec, čo povedal pán Mišel, zber informácií nebude fungovať vtedy, ak každý členský štát a každý orgán bude zadávať tieto údaje vychádzajúc z, z odlišných e, predpokladov a z odlišných podmienok, pretože potom sa tieto informácie nebudú dať porovnať navzájom. Takže aj tu musíme urobiť ešte určité e, konkrétne kroky. Poprosím vás, aby ste hovorili jednoducho dodržiavali čas, pretože potom nebudeme mať čas, ak budete hovoriť dlho vypočúci ministrov. Nechcem tu za každým vás prežušovať. Pani Mecola, nechcete nič povedať? Ďakujem pekne. Ja som ponúkla svoj čas kolegom, ktorí pochádzajú z tejto krajiny. Pán Beli? Thanks very much, uh, Chairman. And One thank... to two minutes, please. Yeah, yeah, uh, sure. Uh, thanks for the hospitality. And thank... Ďakujem pekne. Ďakujem aj obom pánom ministrom za to, že prišli na toto naše dnešné stretnutie. Už tu zaznelo viacero rôznych otázok, e, napríklad, či sa tomu dalo predísť, čo sme mali urobiť, aby sa tomu predišlo. Myslím si, že odpoveď e, na tieto otázky je teraz už jasná. Tvrdenie, že by sme mali uzavrieť hranice, je úplne zbytočné. Riešenie spočíva v prevencii, najmä vo výmene informácií. Na toto sa musíme teraz sústrediť. To, čo povedala pani Sipel, ja som eh, si ho veľmi pozorne vypočula a v plnej miere s ňom súhlasím. 100% bezpečnosť totiž neexistuje. Musíme urobiť všetko preto, aby sme čo najviac znižili riziko. A súvisí to s výmenou informácií v prvom rade. Pán Könc, vy ste spomenuli, že Um, európska spolupráca na všetkých frontoch by bola ideálnym riešením, ale e, zrejme to nie je reálne v tejto chvíli. V tejto chvíli totiž e, musíme venovať pozornosť tým krajinám, ktoré sú ochotné spolupracovať. Pán e, Kirkové, teda Európsky koordinátor boja proti terorizmu, sa vyjadril, že by sme mali spolupracovať s krajinami ktoré sú ochotné spolupracovať, aj keď tieto chvíli možno Európske FBI nie je reálne, mali by sme eh, vybrať tie krajiny, ktoré sú ochotné spolupracovať a uberať sa touto cestou. Eh, chcem sa vás opýtať, či si myslíte, že by sme mali spolupracovať už je so Francúzskom a s ostatnými členskými štátmi, možno 5-6 krajín, či by sa mohlo spojiť a vytvoriť eh, akúsi európsku spravodajskú službu iba na ich úrovni medzi sebou. Nemôžeme do toho prinútiť všetky členské krajiny, ale či by ste boli ochotní podporiť spoluprácu týchto 5-6 krajín. Ďakujeme pekne. A ešte posledná rečníčka. Pani Pautmans, ďakujem pekne, ďakujem aj ja obom našim belgickým kolegom za to, že prišli. Obaja ste sa vyjadrili, že boj proti teroru musí prebiehať na európskej úrovni. Ako Belgičania musíme bojovať proti terorizmu, musíme preukázať e, ochotu viesť, e, musíme e, príjme rozhodnutia na európskej úrovni. Isté, že aj na domácej úrovni je dôležité rozhodovať, ale na medzinárodnej úrovni ešte viac. Veľmi konkrétne teší ma, že všetci liberáli, tak ako tu sme, tvrdíme, že chceme vytvorenie európskeho FBI. To je podľa mňa veľmi dôležité v snahe urobiť všetko preto, aby sme dosiahli naozaj eh, kvantový skok v ďalšej eh, eh, situácii. Vyjadrili ste sa, že chcete zaistiť vonkajšie hranice. Mohli by ste priblížiť situáciu konkrétne 80 belgických občanov, ktorí boli zaistení na hraniciach. Chceme totiž byť príkladom ostatným krajinám v takýchto rozhodnutiach. Na záver sa chcem opýtať e, to, čo povedala kolegyňa za mnou. A síce, že deň po útokoch utekla z Bruselu, že sa bála. A e, mne to hovoria mnohí európsky kolegovia v Štrasburgu. Som dokonca počuli, som, som dokonca počula, že boli tvrdenia, aby sme celý parlament presťahovali do Štrasburgu a úplne opustili Brusel. To je podľa mňa nepriateľné. Chcem vás vyzvať, aby ste spolupracovali so všetkými európskymi krajinami, aby ste sa snažili o to, aby Brusel bol bezpečným hlavným mestom Európy, tak ako mu prináleží. Ďakujeme pekne kolegovia za veľmi konštruktívny prístup a podrobné otázky. Najskôr pán Jambo, nech sa páči. Ďakujem pán predseda. Ďakujem aj vám, kolegovia, za všetky otázky. Väčšina z nich, myslím, že bola veľmi vecná. A sú to témy, ktoré si budú vyžadovať spoluprácu. Viacero otázok sa týkalo zdieľania informácií PNR. Spojím to teda a potom eh, sa vyjadrím k ďalším podrobným otázkam. Čo sa týka výmeny informácií. Pýtali ste sa, či vieme, aké krajiny poskytujú e, aké údaje do databáze. Teda Dá rada a pre vnútro spravodlivosť rozhodla minulý týždeň konkrétne, že pán de Kerkové bude každý mesiac vyhodnotovať situáciu v súčasnosti máme informácie len, ktoré sa týkajú našej krajiny vlastnej a ďalej globálne informácie. Teraz sa však rozhodlo, nejde tu o pomenovanie vinníkov, takých, ktorí sú neplne povinnosti. Chceme stimulovať ostatné krajiny, aby poskytovali údaje, teda bude sa to posúvať aj všetkým ministrom od júna teda ministrom vnútra spravodlivosti zatiaľ nemá informácie o tom, ktoré krajiny poskytujú aké údaje Europolu, ale očakáva sa to od júna. Keď hovoríme o poskytovaní informácií Europolu, Belgicko je na tretej priečke po Francúzsku a Holandsku. Teda v tomto smere si plníme svoje povinnosti ďalej. Čo sa týka cestujúcich, Poskytli sme 611 informácií o zahraničných obchodní e, bojovníkov, teda v kategórii 1 až 4. Znamená to ľudia, ktorí vycestovali do Sýrie, vrátili sa, alebo ktorí e, tam zomreli a tiež e, keď máme informácie, že títo ľudia plánujú vycestovať do Sýrie. Teda všetky informácie, ktoré máme v zahraničných bojovníkoch, sprístupňujeme ostatným partnerom a tiež informácie, ktoré sa týkajú Eh, autorov náboru a systému financovania. Všetky informácie, ktoré súvisia s zahraničnými bojovníkmi, posúvame ďalej. Aj čo sa týka náboru, aj finančných sietí. Môžem teda povedať, že Belgicko rozhodne podporuje Um, politiku výmeny informácií na pôde Europolu. A čo sa týka spolupráce na úrovni Europolu, e, v rámci kontaktného miesta existuje 6 členských štátov, ktoré e, vyčlenili experta a dve ďalšie krajiny to majú v pláne, tak teda celkovo 8 členských štátov vymenuje experta. Vrátane Belgická. Belgicko je jedna z tých šiestich krajín, ktoré už vyslali svojho experta do tohto spoločného kontaktného týmu Ďalej e, ste sa pýtali na PNR a na to, či podporujeme výmenu údajov medzi e, PNR a vôbec zahraničných bojovníkov. Myslím si, že predpoklad bol taký, aby sme sa posunuli z jedného viac štátneho systému PNR na európsky systém. Isté, že tak ako tomu často býva zvykom, aj tu je teória jedna vec a Prax je iná. Holandsko sa chcelo iniciatívy zhromaždiť viacero členských štátov, aby skombinovali systémy PNR viacerých členských štátov. Myslím si, že je to veľmi e, dobrá iniciatíva holandského predsedníctva. Vďaka tomu totiž aj v neskorších fázach e, e, budeme schopnejší vytvoriť spoločný systém. Rozhodne holandské predsedníctvo podporujeme v tejto iniciatíve. Podporujeme teda výmenu informácií a tiež čiernej listiny zahraničných bojovníkov e, v systémoch PNR jednotlivých členských krajín. Taktiež ste sa pýtali na rozšírenie systému PNR nielen na leteckú dopravu, ale aj na medzinárodné vlaky. E, musím povedať, že E, my to rozhodne máme v pláne. Chceme, aby to zahrňalo všetky formy dopravy, nie len leteckú dopravu, ale aj železničnú medzinárodnú dopravu. A dokonca aj lode, ako aj autobusovú dopravu. Mnoho autobusov totiž prepravuje cestujúcich po celej Európe a isté, že je logické, že ak zasahneme veľmi e, prísne v oblasti leteckej dopravy, tak si nájdú iné formy dopravy a budú sa snažiť e, takéto kontroly obchádzať. Musíme teda obsiahnuť úplne všetky dopravné prostriedky. Myslím, že e, týmto som sa vyjadril k všetkým otázkam, ktoré sa týkali výmeny informácií a PNR. Ďalej jedna otázka sa týkala slabých stránok našich policajných zložiek tu v Bruseli. Myslím, že na to sa pýtal poslanec za EPP. Je to v Belgicku politický problém, musím to otvorene uznať. Nie je jednoduché vyriešiť ho. Podľa mňa by bolo lepšie vytvoriť jednu väčšiu politickú zónu. Neznamená to, že neprebieha e, spolupráca. Máme koordinátora pre e, oblasť e, celého Bruselu, ktorý spolupracuje s všetkými šiestimi zónami. Prebieha výmena operatívnych informácií, teda z operatívneho diska tam nie sú žiadne problémy. Ak by bola vytvorená jedna jediná zóna, nedá sa povedať, že by sa celkom iste dalo predísť útokom na Malbek a na letisko Zaventem. To sa samozrejme vylúčiť nedá nikdy. Ďalej. Pýtali ste sa na bezpečnostné opatrenia. Na letisku sú teraz zavedené veľmi prísne e, opatrenia a podľa informácií, ktoré mám k dispozícii, e, ten okruh e, kontroly je veľmi široký. Ale alternatívou bolo udržanie uzavretého letiska. Chceli sme teda čo najskôr spustiť e, letisko v plnej kapacite, ale vyžaduje si to e, veľký okruh e, kontrol. Dlhodobo to však nebude udržateľné, budeme to musieť vyhodnocovať postupom času. Ďalej. Ďalšie otázky. Ďalšie otázky sa týkali plánu v oblasti zóny kanálu v Bruseli. Tento plán bol pôvodne plánovaný iba na Molembe, ktorá sa rozšíril na 8 mestských častí, 7 v Bruseli a 1 vo Billboard. Celkovo ide o sumu 39 miliónov eur. E, súvisia s tým dva aspekty. Jeden administratívny aspekt a aj policajný aspekt. Administratívny aspekt nám umožní zaregistrovať údaje o tom, kto v Molenbeku žije, kto sa tam držiava. To je prvá vec. Ďalej druhý aspekt, policajný aspekt. Tu chceme pozornejšie sledovať pohyby aj činy zahraničných bojovníkov. Chceme vyčleniť 16 policajtov navyše v Molebeku a 300 policajtov na celú túto oblasť. aby sme mohli pozorne sledovať aj rôzne vedľajšie činnosti, um, obchodovanie s drogami, falšovanie dokladov, obchodovanie so zbraniami a všetko, čo s tým súvisí. A tiež čiernu ekonomiku tá totiž veľmi často je e, zdrojom financovania terorizmu. Okrem toho sa pýtate aj na je jedenástku, či malá skupina firiem e, teda krajín môže spolupracovať e, a máme predsa G11, a ide o 11 členských krajín, ktoré majú vo svojich radoch zahraničných bojovníkov. Našťastie nejde o všetkých 28 členských štátov. E, táto 11 sa však e, schádza, snaží sa spolupracovať, vymeniať si informácie o zahraničných bojovníkoch a tiež sa snaží spoločnými sílami zakročiť proti nim. Uh, there was also a question about uh, Frontex. I, I'm... Ďalej ste sa pýtali na Frontex. Pýtali ste sa na konkrétny uh, profil. Uh, tu sa kapacita zvýši na 80 odborníkov, ktorí budú schopní vykonávať hraničné kontroly. To sa bude dá zvládnuť aj pri minimálnej kvalifikácii. Pán Debré, ak som to správne pochopil, by sa pýtate, či sme urobili všetko eh, potrebné po útokoch. Eh, kroky vo Vervie napríklad boli prijaté ešte pred eh, útokmi, pred atentátmi. Ide o január 2015. Konkrétne vtedy sme urobili isté kroky vo Vervie Eh, odhalili sme útoky, ktoré sa tam eh, plánovali, podarilo sa nám im zabrániť. A vtedy naše zložky boli považované za hrdinou. Každý jeden veľvyslanec v Bruseli eh, ma žiadalo stretnutie, blahoželali mi. A pritom ide o tie isté zložky, ktoré napokon ktoré boli považované za hrdinou aj po útokoch v Paríži. Ja som presvedčený, že obidli všetko preto, aby sa útokom predišlo. Myslím si, že ide o profesionálov, aj o spravodajské služby, aj o policajtoch. Keď hovoríme, ide o profesionálov. Pričom protivníci, e, teda teroristi sú tiež profesionáli. Oni majú veľmi um, dobrú prípravu, veľmi dobré školenie. Sú to bojujúce stroje, tak povediac, e, sú veľmi dobre vyškolení, vybavení, eh, majú k dispozícii rôzne eh, formy podpory, výmenu informácií na internete, teda ide o boju profesionálov proti profesionálom. Pýtate sa, prečo sme tomu nedokázali zabrániť. No už eh, na 100% sa nedá nikdy zajistiť bezpečnosť. Myslím, že to nie je možné nikde. My môžeme urobiť jedine všetko preto, aby sme sa atentátom vyhli. Môžem vás uistiť, že u nás všetky zložky, aj policie, spravodajské služby, vyšetrovatelia pracujú e, naozaj bodne e, v noci a robia všetko, čo je v ich silách, všetko, čo je ľudsky možné, aby sa riziko e, znižovalo, ale nulové riziko neexistuje. Neviem, či vôbec niekedy existovalo, v každom prípade už neexistuje. Myslím, že pán predseda, týmto som odpovedal na všetky otázky. Ešte možno e, na Margo Islamu by som zareagoval. Vážená pani poslankyňa, ja už som tisíckrát povedal, že najhoršia vec, ktorú môžeme urobiť, je urobiť si z islamu nepriateľa. To je podľa mňa to úplne najhoršie, čo môžeme urobiť. Máme 600-700 tisíc eh, moslimov v Belgicku a veľká väčšina týchto ľudí má spoločné hodnoty s nami. Ak budeme všetkých týchto ľudí považovať za nepriateľov, myslím, že tým práve vytvoríme problémy. Musíme e, sa snažiť vyhľadať teroristov, e, tých, ktorí podporujú teroristov, e, aké siete, podporné siete majú teroristi. Proti nim musíme zakročiť, ale zvyšok moslimov musí byť na našej strane a nie pracovať proti nám. Ďakujem. So Mr. Jean-Bon will stay for a few minutes more and then you'll have to go. Pán Žambon bude mať čas už len pár minút, potom musí ísť. Slovo má pán Haynes. Pred začiatkom by som chcel nadviazať na to, čo povedal pán Žambon o medzinárodnom stretnutí, kde pán Mišel tiež sa spýtal nadvezujúcu otázku týkajúcu sa Belgicka. Samozrejme, budeme hovoriť s ďalšími ministrami, to je naša normálna prax, ale chcem tu vzniesť otázku téme, čo potom po všetkých týchto stretnutiach, či naozaj vznikne nejaká pridaná hodnota. Ľudia hovoria o európskom FBI a podobných návrhoch, ale Belgicku by pomohlo, keby sa jednoducho do praxe dostali platformy, kde by sa zdieľali informácie spravodajské. Rada sa môže do toho vložiť, napríklad smernicami o informáciách, o špezetkách, keby sa presadzovala v praxi. Treba tu jednoducho vyjasniť, čo chýba. Súčasť našej úlohy tu je preskúmať veľmi obozretne a zodpovedne voči Rade a komisii, čo sa deje v praxi. A toto je tá dôležitá úloha, ktorú hráme. Nemôžeme chytiť teroristov, ale toto môžeme urobiť. A ešte k antiradikalizácii nadviažem tiež na kolegu, je tu kríza, čo sa týka radikalizácie. Nevieme, aké opatrenia treba prijať, pretože väčšina tých opatrení, ktoré doteraz sa prijali, boli vágne, veľmi základné, banálne. V Spojenom kráľovstve sa skúšajú nejaké nové opatrenia, ale žiadne zatiaľ nezafungovalo poriadne. Takže sa chcem spýtať, či jednoducho najlepšou overenou praktikou bude zdieľanie informácií, alebo či sú tu aj ďalšie opatrenia. Prevencia je kriticky dôležitá. Treba hovoriť o džihadistoch radikalizovaných, ktorí jednoducho vyrastli na domácej pôde táto téma sa netýka len Belgická a týchto konfliktov e, takýchto, ale aj ostatných krajín Európskej únie. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dovolte mi odpovedať retoricky, z časti retoricky na otázky, ktoré vzniesol tento výbor čo sa týka výmeny informácií medzi spravodajskými službami. A policajnými zložkami. Áno, aj policajnými zložkami. Ja som, mám právomoci v oblasti spravodajských služieb, ale robíme oveľa viac než len spolupráca v rámci Europolu. Ale samozrejme to sa netýka únie Bernský klub, ktorý existuje pre spravodajské služby, má pracovnú skupinu, ktorá sa venuje boju proti terorizmu a nechcem hovoriť, že to je nejaké mimoriadne tajné, ale existujú tu dva zoznamy teroristov, ktoré sú veľmi dôležité v európskom rámci. A tieto zoznamy si vymieňame. Takže nemyslite si, že správské zložky nespolupracujú. To isté platí pre SIS v oblasti vnútroštátnej. Vymieňa sa mnoho druhov informácií, ale keďže ma e, vyzval predseda špecificky, tak občas niekedy potrebujeme krízu, aby sme si uvedomili, aké sú vlastne naše povinnosti na medzinárodnej úrovni, napríklad poskytovanie informácií Europolu. To je jedna z vecí, v ktorých my naozaj excelujeme a väčšina členských štátov EÚ nie. A rada, áno, tá je zodpovedná, aj komisia, aj parlament. Takže chcem teraz hovoriť o druhej téme z, tej, z tohto vyplývajúcej, môže byť rovnako dôležitá ako tá prvá. Kedykoľvek hovoríme o uchovávaní údajov, o PNR, o definovaní terorizmu, Nemáme pocit, že sme Belgičania. Ja nebudem hovoriť za radu, pretože mnoho z vás, vás mi kladie otázku, ako keby sme boli zodpovední za celú Európu. Nie sme. Ale uchovávanie údajov my to máme na programe, na pretrase, ale ani komisia, ani rada počas eh, holandského či luxemburského predsedníctva, pokúšali sme sa, ale komisia tvrdila, že my sme sa nepokúšali a parlament tiež si nevzal na svoje bedra túto iniciatívu. Tak to Belgicko urobilo samo uchovávanie údajov a to je veľmi dôležité. A pri PNR platí to isté. Samozrejme, že by sme mali prevziať európsku iniciatívu a áno, urobili sme to, ale kým tá iniciatíva vznikla, tak to trvalo dlho a toto je zlyhaním rady. Ja som v Európskej ľudovej strane, som ministrom belgickej vlády, ale chcem vám povedať niečo o súkromí. Súkromie je veľmi dôležitá vec a nehovorím to o masovom prehrabávaní údajov. My máme silné e, cítenie voči súkromiu. Aj sudcovia v Belgicku veľmi rešpektujú aj pri zhromažďovaní údajov o osobách e, súkromie. E, sa musí povoliť takéto záležitosti, ale nehovorme prosím vás o obrane súkromia, keď je v hre bezpečnosť. To je príliš komplikované, keď to takto vnímame. A teraz sme to videli. Hovorím o uchovávaní údajov a PNR, ktorým trvalo dlho, kým jednoducho boli úspešné a presadili sa v praxi. A teraz ešte niečo k tretej téme. Po francúzsky, vypočul som si otázku, čo sa presne stalo, prečo to nefungovalo. Pýtala sa na to pani Ferrara. Nie je eh, podľa mňa mojou úlohou odpovedať na túto otázku. Myslím si, že eh, existuje vyšetrovací výbor eh, Belgického parlamentu, ktorý sa touto tému práve zaoberá, ale predsa len by som vám povedal nasledovné. Možno je Hm, to opäť eh, trochu príliš retorické, ale v každom prípade celkom eh, ste, sa, ste o mnoho mladšia než ja. Ja som eh, však vždy naďalej bol ochotný tráviť svoju dovolenku v Taliansku, napriek tomu, že tam boli červené brigády a potom, čo zautočilo lietadlo vo Washingtone na Pentagon alebo v New Yorku, potom, čo padli dvojičky, myslím, že nie je na mieste, aby všetci hovorili, že e, teraz treba e, odísť, pretože je tam príliš e, veľké nebezpečenstvo. Isté, že je tu riziko, my to teraz vyšetrujeme, sme veľmi sebakritickí, dokonca možno až príliš sebakritickí v porovnaní s inými národmi, ale v každom prípade môžem vám povedať, nepreháňajte, pretože to nie je na mieste. Ak niekto príde s e, vojnovou zbraňou e, kdekoľvek, e, v akomkoľvek meste v Európe, um, začne strieľať, tomu sa nedá na 100% zabrániť. Vy to viete veľmi dobre, takisto ako aj ja. Ja by som bol veľmi rád, keby 3000 ľudí, keď prišlo o život v New Yorku, aby sme si mysleli tu v Európe, že um, sme uchránili v tomto boji proti terorizmu. E, rozhodne to nie je seriózny prístup. Um, um, myslím, že ak ste sa rozhodli utiecť z Bruselu v deň útokov, takisto aj mnohí tu v sále, isté, že máte na to plné právo. Ja som bol v krizovom centre, to, čo som si tam vypočul, bolo uh, že sme sa snažili kontrolovať hranice medzi Francúzskom a Belgickom, snažili sme sa o spoluprácu i, i hneď medzi orgánmi, možno ste si to nevšimli, to je možné, ale my sme e, urobili všetko preto. Máme, e, aj keď sme malá krajina, máme e, mnoho rôznych krajín, s ktorými susedíme, z hľadiska dĺžky našich hraníc. E, a ďalej ešte posledná vec, islam. E, Môžem plne podporiť to, čo povedala práve kolega Jambod na Margo Islamu. A rozhodne nie je na mieste vytvárať problémy tam, kde neexistujú my. E, v Európe si musíme všetci uvedomiť, kde mi ľúto, že to hovorím takto otvorene, ale musíme si uvedomiť, že onedlho budeme mať o mnoho viac e, praktizujúcich moslimov e, ako praktizujúcich protestantov, katolíkov, to nie je len preto, že je tu príliš veľa moslimov, je to preto, že my už nie sme natoľko aktívni vo výkone našej viery. Je to jednoducho fakt a musíme si to uvedomiť. Taká to je totiž realita. A preto ja vždy hovorím, že máme výkonnú moc, e, moslimskú e, výkonnú moc v našej krajine, aj keď tam nefunguje až taká hierarchia táto exekutíva vznikla e, kráľovským rozhodnutím. Ja, veď môžem povedať, e, keby sa kresťania mali zjednotiť e, v podobnom duchu, rozhodne by to bolo o mnoho zložitejšie. My máme totiž to množstvo rôznych kresťanských tendencií, ale títo moslimovia sa dokážu takto zjednotiť. Tu nejde len o praktizovanie ich Koránu, ide aj o ich pôvod a v tomto smere máme dva hlavné problémy. Na jednej strane e, sú tu ľudia z Magrebu, máme vynikajúce vzťahy s Marokom napríklad, ale jasne sa ukazuje, že táto krajina a, a títo ľudia sú o mnoho m, mm, naklonenejší radikalizácii ako napríklad e, Turci. E, Turci sú príkladní z hľadiska radikalizácie, ale bola tu požiadavka, aby kráľovské rozhodnutie, ktoré sme presadili e, s veľkým úsilím, e, chceli sme to zverejniť aj v belgickom monitore, e, turecký DNT žiadal o zákaz, o anuláciu. To je podľa mňa veľmi pozoruhodné rozhodnutie. Sú to problémy, ktoré sú spoločné pre všetkých v súvislosti s krajinou pôvodu s krajinami pôvodu, ktoré kontrolujú svoju diasporu, ktoré vnímajú veci odlišne. Toľko, pán predseda, niekoľko poznámok eh, z mojej strany. Um, a teraz sa vrátim k tým otázkam. Nech sa páči. Um, just, I mean, point... Čo sa týka PNR, k tomu, čo ste povedali, chcem dodať, že sme hlasovali k PNR a kvôli jednej legislatívnej tematike som si vypočul viac poznámok zo, z rady, než k čomukoľvek inému. Bohužiaľ, celkovo e, z rady sa nedozvieme veľa k medzivládnym stretnutiam. Je to tak. A Belgicko naozaj veľmi silne ovplyvňuje Europol, ale problém je, že po medzivládnych stretnutiach a zasadnutiach sa nepohnú veci dopredu a každý vidí transparentne, to e, je jasné, čo sa tu robí, tu v parlamente. Toľko chcem dodať k tomu, čo ste hovorili z mojej strany. Takisto by som mohol dodať k islamu, ale chcem radšej k antiradikalizmu. Radšej by sme to mali uzavrieť Nemuseli ste prísť, prišli ste dobrovoľne, preto vás chcem naozaj veľmi poďakovať, že ste hovorili nielen o belgickom stanovisku, ale aj o širšom kontexte a veľmi pekne vás ďakujem za to, že ste takto prispeli k našej agende o bezpečnosti. Veľmi pekne ďakujem obidvom a ďakujem kolegyňam a kolegyňa, kolegom za veľmi konštruktívnu diskusiu. Thank you. Sorry about you. Uh, Kolegovia, odchádzajte prosím v tichosti, pretože prechádzame k ďalším bodom diskusie a stretnutia. Pre, prejdem okamžite k Európskej komisii, ktorá bude hovoriť o Európskej agende bezpečnosti a o boji proti terorizmu, aby sme sa dostali k naozaj skutočnej bezpečnej únii Poprosím kolegov. Táto téma súvisí s diskusiou, ktorý, ktorú sme mali predtým a je tu komunikácia zo strany komisie o boji proti terorizmu a o spôsoboch, akými sa dostať k naozaj fungujúcej bezpečnej únie. Máme tu pánu, pána Luigiho Soreku, riaditeľa z DG Home. Ďakujem tým poslankyňam a poslancom, ktorí ste zostali aj na túto ďalšiu rozpravu v tomto bode programu. Nech sa páči, pán Soreka, máte slovo. Ďakujem vám pekne, pán predseda, dobre popoludne, ctené poslankyne, ctení poslanci. Ďakujem, že ste mi umožnili odprezentovať túto, toto dôležité oznámenie, ktoré komisia oznámila iba niekoľko, pred niekoľkými dňami. Oz, Slavuje sa tým rok od Európskej agendy pre bezpečnosť, ktorá bola prijatá presne pred rokom. A toto celé zapadá do rámca Európskej únie, ktoré, ktor, ktorý má byť silnejší v oblasti boja proti terorizmu a v oblasti bezpečnosti. Toto sú priority na agende spolu s napríklad bojom proti organizovanému zločinu. Minulý týždeň sme prijali oznámenie, ktoré má tri účinky. Rok od prezentácie agendy sa musela prijať istá, istý, istá inventúra. Druhý aspekt zistiť, či sú nejaké implementačné e, medzery. Vieme, že to je pre vás dôležité aj pre komisiu, zistiť, či sú nejaké medzery a diery v zákone a komisia mala pocit, že treba vydať aj krátkodobo vyhlásenie proti terorizmu a radikalizácii, tak, že sa bude budovať na existujúcich nástrojoch, ale sa vybuduje, vybuduje kooperačná štruktúra medzi operačnými službami, ktoré sú zodpovedné za boj proti terorizmu. A na záver chcem povedať, že toto oznámenie vysiela silné posolstvo, že aj EÚ, aj členské štáty musia myslieť širšie ako koncept ochrany národných, vnútroštátnych záležitostí, pretože hrozba terorizmu je hrozbou pre celú úniu. Táto myšlienka ochrany kolektívnej bezpečnosti Európy ako celku pri tomto veľmi závažnom druhu zločinu, ako je terorizmus. E, pri tomto interná bezpečnosť členského štátu je unijnou bezpečnosťou pre všetkých členov EÚ. Takto treba brať zodpovednosť za bezpečnosť. Takto to hovorí aj zmluva, ale tieto trendy, ktoré sme teraz uvideli v praxi, ktoré teraz fungujú, tie nám ukazujú, že treba vybudovať aj také nástroje a takú inštruktúru a také prostredie, v ktorom národné zne spolupracujú zdieľaným spôsobom a pracujú na takým hrozbám, ako je terorizmus. Takto to spomenul pán predseda Európskej komisie Juncker na plenárnom zasadnutí, keď hovoril o skutočnej bezpečnej únii, kde budú práva občanov veľmi dobre chránené. Ako viete, pán predseda, komisia zintenzívnila prácu na tejto agende o bezpečnosti od minulého roka. Na stôl sa dostali viaceré návrhy. ste spomenuli, že tento výbor e, sa zaoberá balíkom o, balíkom o zbraniach, o cezhraničnom terorizme, o financovaní terorizmu. Je to celý balík e, legislatívnych návrhov a tento balík by mal teraz v praxi sa uplatniť. Pán predseda, chcem sa sústrediť na oznámenie, ktoré vám dnes prezentujem a budem hovoriť v štyroch bodoch. Takto by som odprezentoval obsah v týchto štyroch bodoch. Prvý bod implementácia. Už ste to tu spomínali vo svojich úvodných poznámkach. E, minulý rok sa prijalo veľa iniciatív pri boji proti terorizmu a radikalizácii. Nové nástroje sa vyvinuli a boli opätovne prijaté, ale nevždy boli aplikované v praxi, nevždy boli implementované. A je teraz čas konať. Komisia začala využívať svoje právomoci a to, čo jej vyplýva zo zmluv, aby členské štáty náležite implementovali tieto legislatívne iniciatívy. Naozaj treba spomenúť, to, čo tu odznelo aj počas diskusií, že teroristi, ktorí sú známi v jednej krajine, by nemali uniknúť detegovaniu v ďalšej krajine. Bezpečnostná agenda, v rámci ktorej komisia predložila viaceré opatrenia, sa týmto mení. V diskusii predtým sme hovorili, že ešte musíme mať viac úsilia v interoperabilite a v prepojení informovanosti. Tretí bod je spoločné vyhodnocovanie rizik. Ak chceme bojovať proti terorizmu na úrovni únie, musíme mať spoločné chápanie rizik, hrozieb. Fragmentovaný obraz nám neumožňuje e, vykonať koordinovaný prístup. Europol už vykonal kus dobrej práce a takisto spravodajské služby, napríklad INCEN, Centrum, ale potrebujeme sa spoliehať na rozmanité druhy informácií a analytiky. Potrebujeme skombinovať erudíciu v tomto smere, tak toto navrhuje e, naše oznámenie, aby sme spoločne hodnotili radikalizáciu, spoločne hodnotili terorizmus, či už na pôde Europolu, ECDC alebo Incenu. A toto všetko je urgentné. Štvrtý e, bod, e, výbušniny a palebné zbranie, strelné zbranie, treba neprístupniť tieto zbranie, treba obmedziť prístup teroristov k výbušninám a zbraniam. Máme tu na konci tohto mesiaca práve právnu normu, ktorá s týmto súvisí a vstúpila do praxe. Tomu sa tešíme. Bude sa týkať kontroly vlastnenia zbraní, získavania zbraní. Myslíme si, že to je priorita, ale nestačí to. Musíme identifikovať aj diery pri implementácii v praxi pri prekurzoroch výbušnín, pretože táto legislatíva pochádza z roku 2013, je to istá, je to istá diera a treba zistiť, či sa má zrevidovať takáto legislatíva. Spoločne treba posúdiť hrozby. A chcel by som záverom uviesť, pán predseda, že podľa nás je bezpečnosť najväčšou obavou občanov. Európska agenda pre bezpečnosť je zdieľanou zodpovednosťou. Všetci aktéry musia zohrať svoj part, aby Európska únia urobila svoje maximum v rámci právomoci a zabezpečila bezpečie svojich občanov. Ohrozenia zo strany teroristov znamenajú, že sa všetky jednotlivé zložky a služby musia zomknúť a fungovať e, spolu. Ďakujem za pozornosť, pán predseda. Ďakujeme, Luigi. A minulú stredu bolo toto oznámenie už publikované, je naozaj mimoriadne dôležité, pretože všetko to ako keby prepletá a dovádza do konca. Neviem, či ste si to už prečítali. Je tam veľmi dobrý súhrn, veľmi hutný, kde sa zdôrazňuje dôležitosť oznámenia a sú tam aj kontroverzné témy, sú tam aj nové témy. Ďakujem teda poslankyňam a poslancom, ktorí zostali a vypočuli si tento príspevok. Neviem, či chce nie, niečo sa vyja, niekto sa chce vyjadriť. Pán Halok s eh, strelným zbraniam. Ďakujem za slovo. V tomto oznámení je veľa dobrého, ale ja by som si dovolil povedať niečo k akčnému plánu k vybušninám a strelným zbraniam a novej smernice k novej smernici o strelných zbraniach. Tu vo výbore aj v Európe sa o týchto veciach diskutuje a je to čoraz jasnejšie aj z našich vypočutí, že mnohé opatrenia, ktoré komisia navrhne, navrhuje, nemajú nič spoločné s terorizmom, dokonca ani so zločinnosťou. Vo všeobecnosti sú to, je to skôr akási ideologická kryžiacká výprava proti súkromiu občanov. Tento návrh má také právne, má legálne zbranie a teroristi používajú nelegálne zbranie. A to, čo robíme, by sa týkalo aj tak len legálnych zbraní. Členské štáty aj komisia e, navrhujú trestanie legitímnych držiteľov zbraní za svoj vlastný strach a vydávajú to za boj proti radikalizmu a boj proti pašovaniu zbrania voľnému pohybu teroristov. Je to cynický spôsob, ako využiť paniku, ktorá vznikla po útokoch v Paríži, na pretlačanie politickej agendy. Myslím si, že Európska únia nešpecifikovala takto dobrú legislatívu. Ak je vašim cieľom zvýšiť dôveru vnútri Európskej únie, tak to určite nedospejete k dobrému koncu. Ďakujeme. Slovo má Berky. Ďakujem pekne. Nie je ľahké si prečítať všetky tie dokumenty, ktoré prúdia nám do schránok vo všetkých ich podrobnostiach, preto by som chcela zdôrazniť, že možno by sme sa mali poponáhľať, ale náhliť sa s novými opatreniami nie je, musí byť to najlepšou cestou, ak chceme naozaj vidieť výsledky. Minister spravodlivosti sa vyjadril, keď hovoril o nových bezpečnostných opatreniach, že by sme nemali uh, otázku bezpečnosti údajov a ochrany súkromia e, tak veľmi počiarkovať a klásť ju na taký piedestal. Môžeme to povedať aj inak. Obhajov, slobod a súkromia by sme nemali zachádzať priďaleko. E, trošku ma to znepokojí, o čom tu hovoríme, pretože možno zachádzame priďaleko do oblasti e, teroristických otázok. Máme tu nové opatrenia na stole a moja otázka znie, povedzme, že niektoré tieto opatrenia sa príjmú a potom sa e, znova udeje ďalší útok, ďalší teroristický útok. Čo potom, s čím potom prídeme? Aké ďalšie dodatočné kontroly, dohľad nad všetkými našimi občanmi? A naozaj mám obavy, že aj keď teraz hovoríme o nových opatreniach, zároveň tu počujeme niečo, čo už máme na stoloch, že to nie je úplne implementované, to, čo už funguje, to, čo je, už je v praxi, vlastne sa nevyužíva. Možno ani tie nové opatrenia nebudú nevyhnutné, možno stačí naozaj v praxi presadiť to, čo už je prijaté ako legislatíva. Obávam sa, že tu zachádzame priďaleko. A teraz eh, k tzv. európskej FDI. Mám tu otázku, veľmi jednoduchú otázku, pretože som doteraz pochopila toľko, že FBI je viac menej politickou organizáciou. A teraz to tu zmiešavame. Hovoríme, že to je tajná služba, ktorá by mala spolupracovať s nami. Takže je to tajná služba, Európska FBI, alebo je to Európska policajná organizácia, ak takéto niečo vznikne. A čokoľvek to je, ako by sme mohli zorganizovať operatívne fungujúcu Európsku FBI bez európskych pravidiel spoločných, ktoré sa, by sa týkali otázky toho, čo môže robiť policia, čo už policia robiť nemôže, aké sú práva zadržaných alebo podozrivých, alebo dokonca obvinených. Nemáme tu žiadne spoločné linie, tak ako môžeme hovoriť o spoločnej Európskej policajnej organizácii? Podľa mňa to má byť až druhý krok, ktorý by nemal predchádzať ten prvý. Ak výmene informácií by som sa rada odvolala na fakt, že to naozaj nedáva zmysel posielať časť informácií od jedného členského štátu k druhému. Každý členský štát si môže robiť s tým, čo chce. Nie, potrebujeme aj interpretovať údaje. Pre mňa sa teda rozliční odborníci z rozličných členských štátov by sa mali stretnúť a poradiť sa, ako by sa dáta mali interpretovať. Toto je podľa mňa dôležitejšie, než len si vymieňať informácie. To môže viesť k naozaj nesprávnym, nežiadúcim dôsledkom, dokonca aj pre úplne nevinných občanov. Uh, Ďakujem pekne. Predtým, než prejdeme k ďalšiemu rečníkovi, prosím vás, uh, ak by niekto teda pozeral tú online verziu v tomto oznámení, jednoducho nie je žiadna odvolávka na európske FBI. Aha, tak vás to iba iritovalo, preto ste to spomenuli. Objavuje sa to v posledných diskusiách, aj vrátane tej, ktorú sme tu mali dnes. Je tu závažné otázky, ktoré s tým súvisia. Nie je to v tomto oznámení. Ak by tomu tak bolo bývalo, tak by sme pravdepodobne mohli viacerí povedali k tejto problematike niečo viac. Chcem to iba spomenúť. Katerina? Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, Chcem sa poďakovať za tieto oznámenia. Hovoríme tu o veľmi komplexnej záležitosti. Snažíme sa identifikovať najvhodnejšie opatrenia, či už legislatívne alebo bezpečnostné. A vlastne ide predovšetkým o výmenu informácií, takisto koordinácia práce policajných zložiek a justície. Ale myslím, že tu je ďalší dôležitý aspekt, ktorým je prevencia, a to z úplne iného uhla pohľadu. Predovšetkým tým, že by sme sa vyhli nejakej marginalizácii. My vieme, že ľudia sú náchylnejší na násilnosti v prípadoch marginalizácie a niektorí, jednoducho niektoré druhy správ na nich pôsobia ako také lákadlo <clears throat> Nehovorili sme o tom dnes ešte, ale myslím, že by sme tomu mali venovať pozornosť. Musíme takisto hovoriť aj o vyhýbaní sa radikalizácie, predovšetkým v povezeniach. Ale mám ešte otázku z iného súdku. Je tu ďalšia téma, o ktorej sme ešte nehovorili. Ako môžeme intervenovať online? -ovo? Vieme, že Internet sa využíva na nábor, na školenie, na e, sprostredkovanie konkrétnych informácií, ako sa napríklad dá vyrobiť bomba. A v tomto oznámení sa uvádza, že tu budeme mať spoločnú platformu na to, aby sme identifikovali, že ktorý systém je ten najvhodnejší v rámci e popri Europolu na to, aby sme odstránili alebo zablokovali takéto druhý stránok. Inými slovami, takéto stránky by mali byť zrušené na to, aby sme bojovali proti terorizmu. Takže pár otázok k tejto téme. Čo vlastne chcem ja lepšie pochopiť je, že ak sa chceme tomuto venovať, tak si musíme uvedomiť, že eh, ľudia majú nárok na prístup k takémuto druhu informácií. To znamená viac informácií, ale ako to chcete konkrétne riešiť, ako chcete spolupracovať s konkrétnymi aktérmi v tejto úlohe, aby bol zabezpečený priestor výmeny informácií, slobodnej výmeny informácií, ale na druhej strane, aby sa nedostali k zneužívaniu takíto teroristi. Ďakujem pekne. Ešte jedna vec. Keď hovoríme o tom, čo podala pani Sibel, pokiaľ ide o implementáciu, ak sa pozriete na oznámenie od 2. štvrť roku 2016 až 2017, tak tam je 15 legislatívnych iniciatív politických revízií, ktoré sú tu uvedené. Otázka, ktorú sa chcem spýtať, je, že keď hovoríme o implementácii, tak hovoríme o dvoch veciach. A komisia by teda mala hovoriť o dvoch veciach. Jedna vec je teda implementácia existujúcej legislatívy a niektoré legislatívne návrhy, tam je politický imperatív, aby sme mali viac legislatívy, to znamená, máme už legislatívu, ktorá funguje, teda ako to je, funguje, alebo je implementovaná, treba implementovať, to znamená, bude tu nejaký navrhovaný neonová forma hodnotenia alebo nie. A druhá vec, komisia odvedla dobrú prácu, pokiaľ ide o uplatnenie e, predpisov, pokiaľ ide o výmenu informácií tajných. Je tu snad návrh na to, aby to v tom oznámení bolo čo možno najviac prioritné a aby teda rada aj konala, aby občania lepš- lepšie videli, že čo vlastne rada nerobí. To znamená, sú tu dve, dva druhy implementácie. Tá prvá, na ktorú poukázala pani Sipel, to znamená, že či potrebujeme ešte viac legislatívy, alebo či je to iba politická snaha, pretože musíme, musí sa vidieť, že robíme v tejto oblasti niečo. Takisto je to aj politická agentúra, ktorá, politická agenda, ktorá vlastne e, je dosť kritizovaná, ale prinesie to nejakú dodatočnú hodnotu. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne poslancom, ktorí sa prihlásili. Ja si uvedomujem, že sme nemali v podstate čas prečítať si tento text, ktorý, ako som povedal, je trojaký možno viac ambiciózny, než by si to niektorí boli želali. To posolstvo, ktoré som vnesol do svojich úvodných slov, tam bola zdôrazná všetká politická ambícia a dúfam, že toto politické, politickí predstavitelia na úrovni komisie, že to jednoducho bude zapracované. Obmedzím sa teda momentálne na to, aby som sa snažil vysvetliť viac e, to samotné gro vašich otázok a začnem teda otázkou pani Sipelovej. Pokiaľ ide o to, že či ako náhle už tie konkrétne opatrenia, ktoré sa spustia, budú v plnej miere implementované, že či sa tam podarí vyhnúť nejakým teroristickým útokom. To nevieme. Bezpečnosť nie je vždy 100%, nikdy 100% a nemáme žiadnu 100% implementáciu takisto, takže nemôžeme povedať, že čo jednotlivé opatrenia, ktoré sme prijali, a že či tieto budú efektívne, pretože ako to samotné oznámenie uvádza, nemáme ešte 100% implementáciu tých navrhovaných opatrení alebo tých, ktoré už boli prijaté. A to, čo povedal pán predseda Moraes, pokiaľ ide o to, či komisia s novými návrhmi chce vlastne e, zaviesť určité hodnotenie tej implementácii. Áno, je samozrejme, hovoríte o viacerých návrhoch, ktoré sú obsiahnuté v prílohe k tomuto oznámeniu. Tie všetky sú vlastne, e, sa týkajú financovania terorizmu a ako vlastne bolo v akčnom pláne E, financovania teroristov, ako to bolo v februári teda spomenuté. Viacere z týchto opatrení, s ktorými sa počíta, ktoré sa pripravujú, už sú teda a bude tu ešte druhá dopadová štúdia, ktorá takisto bude pripravená a bude to obsahovať revíziu smernice boja, boja proti praniu špinavých peňazí. Bude sa tu, vlastne sa tu hovorí o zmrazovaní účtov. Áno, pokiaľ teda ide o to, či sa bude robiť takýto štúdia dopadu a hodnotenia, áno. A pokiaľ ide o radu a pokiaľ ide o komisie, komisia sa vždy veľmi jasne vyjadrila k tejto záležitosti a Vlastne už v úvodných slovách sme povedali, že sa snažíme využiť všetky právomoci, ktoré po, komisia má napríklad na to, aby sankcionovala alebo mm, stíhala tie členské štáty, ktoré nebudú implementovať tieto opatrenia. Nemusím teraz hovoriť o európskom FBI, nechcem opakovať túto tému, toto sa neuvádza v našom oznámení a vzhľadom na súčasný inštitucionálny rámec, v ktorom sa nachádzame, aj komisia tak my žiadny návrh na zmenu tohto rámcu nepripravujeme. Pokiaľ ide o výmenu informácií, dobre ste uviedli, pani Sipel, že musíme predovšetkým využívať e, skúsenosti odborné členských štátov a to vlastne plánujeme tým, že chceme zradiť expertnú skupinu členských štátov a aj ďalších expertov zo súkromného sektoru a z akadémií v kontexte interoperability táto expertná skupina bude obsahovať členské štáty a bude navrhovať konkrétne návrhy Rade a komisie predtým, než sa urobia kroky, pokiaľ ide o väčšiu výmenu názorov. A poslankyňa Kiniči takisto hovorila o prevencii. Ja vidím, že ste si prečítali to oznámenie, čo nás veľmi teší uviedli ste, že tu je špecifická odvolávka na radikalizáciu vo väzeniach, je tu aj kapitola ohľadne prevencií, takže my zdieľame ten názor, že iba prevencia je cestou dopredu, pokiaľ ide o boj proti radikalizácii a ma, budeme tu mať o pár týždňov špecifické oznámenie o radikalizácii, na to, aby sme dokonca túto kapitolu v tomto oznámení rozšírili. A pokiaľ je špecifický prvok týkajúci sa internetu, Áno, toto je jedna z našich priorít. Ja som osobne zaangažovaný do týchto diskusí a chcem vám povedať, že ten návrh spoločnej platformy odvolávacej, ktoré cieľ je e, vyhnúť sa tomu vakamolu efektu, ktorý vlastne znamená toľko, že to, čo sa zoberie z jednej platformy, sa automaticky potom uploaduje na ďalšiu platformu, tak to sa môže objaviť. Takže Potrebujeme koalíciu priemyselných aktérov, ktorí by vytvorili vlastne takúto platformu. Táto platforma a spolupráca sa vytvára a jednotliví aktéry zúčastnené strany vlastne na tom pracujú. Bude tu partnerstvo medzi oboma stranami a sú tu viaceré veľmi zaujímavé príklady, ako napríklad a, súkromný podnik Internet What Foundation. A, takže toto sú konkrétne kroky, ako sa vysporiadať s touto výzvou. A potom, čo povedal pán Balat, už sme vlastne objasnili viacerokrát, že nechceme byť cynickí, nezneužívame túto možnosť. Bolo tu vlastne potreba takéhoto legislatívneho návrhu u dlhšie obdobie. Jasne sme objasnili ciele iniciatívy. Niektoré členské štáty majú prísnejšie opatrenia, pokiaľ ide o niektoré z návrhov, ktoré uviedla komisia a pracujeme spoločne na tom, aby sme objasnili tento text v rámci legislatívneho procesu. Ďakujem. To bola veľmi dobrá odpoveď zo strany komisie. Skutočne ma zaujímalo, že ako to naformulujete. Pani Sipel, ešte sa chcete vyjadriť? v stručnosti, pretože možno, že tu bolo nedorozumenie. Ja som sa nepýtala, že či potom, čo sa implementujú všetky tie opatrenia, ktoré momentálne máme na stole, či dodatočné opatrenia budú potrebné, alebo by mohli byť potrebné skôr. Tu išlo o retorickú otázku, pretože ja mám obavy, že ak budeme implementovať všetko a potom bohužiaľ tu budeme mať napriek všetkému takéto útoky, tak mňa zaujíma, že čo by potom ešte mohli byť tie dodatočné opatrenia, pokiaľ ide o kontrolu a bezpečnostnú politiku. A túto retorickú otázku som spomenula preto, že som presvedčená, že áno, musíme kontrolovať našu bezpečnostnú politiku, ale to samotné sústredenie sa na reštriktívne opatrenia ne, nezabráni teroristom robiť to, čo robia. Takže otázka, či by sme sa nemali možno sústrediť aj na iné aspekty, pokiaľ ide o bezpečnosť. Ďakujem pekne poslancom, ktorí zostali a ja som presvedčený, že naši zamestnanci si to prečítali, veď to peca nie je až také dlhé, len je to veľmi obsažné, pretože vlastne je tam obsiahnuté všetko, čo bolo treba spraviť a tá otázka, ktorá vysí vo vzduchu je, že čo musíme urobiť, čo treba spraviť, čo sa musí implementovať že budeme venovať veľkú pozornosť práve tomuto ľudžu. Ďakujem pekne za prezentáciu, ďakujem poslancom, ktorí si zobrali, ktorí si veno, vzali čas na to, aby venovali pozornosť tejto téme. Ďakujem pekne. Takže, kolegovia, teraz prejdeme vidím, že Maria je tu, takže môžeme začať trochu skôr, kolegovia súhlasia. Mali sme vlastne začať o 5, ale každý súhlasí, tak môžeme začať s týmto bodom už teraz. Ide tu o dohodu medzi Európskou úniou a Republikou Peru. Pani Gabriel, nech sa páči.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 5308, tak vlastne Peru prešlo z anexu 2 do anexu 3. A vlastne ide o krajinu, ktorá pri prekračovaní vonkajších hraníc členských krajín nebude potrebovať vízum. Avšak Peru prešlo špecifickým procesom, išlo tu o vyhodnotenie dodržiavania dotočných hodnôt, predtým, než komisia podala odporúčanie na to, aby sa začali rokovania ohľadne dohody, ohľadne uh, zrušenia i na krátky pobyt. Ako výsledok stanoviska Európskej komisie a vzhľadom na tie zlepšenia, ktoré sa dosiahli v oblasti bezpečnosti a sociálno-ekonomickej oblasti v Peru, tak máme ďalšie dôvody na to, aby sme implementovali zrušenie vízového styku a v roku 2015 ako výsledok tejto skutočnosti máme vlastne dohodu o zrušení víza na krátky pobyt a vždy, keď hovoríme teda o vízach, tak by som chcela spomenúť, že dohoda ohľadne krátkodobého pobytu je veľké, veľký krok dopredu, pokiaľ ide o zlepšenie vzťahov z Peru. Ide tu o posilnenie hospodárskych a ekonomických prepojení a posilnenie politického dialogu, pokiaľ ide viaceré otázky vrátane ľudských práv a základných slobôd. Avšak táto dohoda podporí aj regionálne, regionálnu celistvosť, pretože Peru je, Peru je jedna z mála krajín v Latinskej Amerike, kde na občania tejto krajiny potrebujú pre Európsku úniu víza. Na to, aby sme posunili tento európsky dialog, musíme si uvedomiť, že táto dohoda podporí v naše vzťahy, predovšetkým pokiaľ ide o obchod a investície. Avšak nesmieme zabúdať na to, že Európska únia je tretím najväčším partnerom obchodným a aj hlavnou destináciou, pokiaľ ide o export Peru. Toto zrušenie víz podporí investície. Európska únia je zase najväčším investorom v Peru a pokiaľ ide o príležitosti, ktoré otvára táto e, dohoda, aby sme viedli aj prehlbený politický dialog, myslím si, že je to ďalším pozitívnym aspektom e, celého tohto úsilia ďalej z hľadiska mobility. Tu je dôležité podporovať aktívnu spoluprácu s Peru v oblasti migrácie. Máme informácie o eh, percentuálnom počte zamietnutých žiadostí o víza zhruba 6,1 v roku 2014, v roku 2015 eh, to boli 3 Ale nezabúdajme, že sa to týka cestovných pasov s biometrickými údajmi. Pôvodný dátum bol stanovený 31. decembra 2015 v prípade Peru e, to boli ste ťažkosti, ale cestovné pasy takéhoto druhu boli zavedené až po februári. A tiež chcem e, zablahoželať Peru e, tamojšej vláde k informačnej kampanii s cieľom poukazovať na hlavné aspekty tejto hody o krátkodobom, krátkodobom zrušení by svoje povinnosti. Ja tiež chcem pripomenúť, že Peru má veľký potenciál byť eh, kľúčovým partnerom Európskej únie v boji proti organizovanému zločinu. Keď hovoríme o, teda keď sme hovorili o Kolumbii, ste si spomínate, zdôrazňovala sa strategická dohoda s Europolom. Kolumbia túto dohodu podpísala a Peru bolo ochotné podpísať tiež takúto dohodu s Europolom, čo je podľa nás pozitívny signál. A ešte dve ďalšie poznámky. Na jednej strane reciprocita. Toto Európska únia veľmi pozorne sleduje a tiež nás Peru uistilo o konkrétnych záväzkoch. A ďalej druhá vec. Dohoda zrušiť vízovú povinnosť eh, tradične ide o proces pred ratifikáciou v Európskom parlamente. Európsky parlament musí byť rovnocenným partnerom v tomto procese. Dúfame, že Peru bude posledným prípadom, v ktorom eh, došlo k podpisu dohody ešte predtým, než Európsky parlament eh, sa mal možnosť vyjadriť. Chcela by som sa tiež poďakovať vopred všetkým tenevým spravodajcom aj Európskej komisii Prebehlo totiž viacero veľmi plodných stretnutí. Veľmi ochotne odpoviem na prípadné otázky kolegov. Thank you, Mrs. Gabriel. The, the deadline for tabling amendments is 1200 and only procedure. A ďakujem pekne. Ide o dočasnú um, formu zrušenia a vízovej povinnosti a to iba z procedurálnych dôvodov. Chce sa niekto vyjadriť? Máme tu len jedného poslanca prítomného. a celkom iste udelíme medailu za výdrž, za účasť. Dáme slovo komisii, možno stručne. Uh, you, Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že dávate slovo aj komisii. Chcel by som sa poďakovať najskôr spravodajkyni za rozsiahlú správu. Myslím, že pomenúva všetky najpodstatnejšie otázky rizika neregulárnej migrácie, taktiež biometrické cestovné pasy, dohody s Europolom. Myslím, že všetko je pokryté v správe veľmi výstižne. My by sme e, výrazne ocenili súhlas Európskeho parlamentu s touto dohodou. 17. marca prebehlo e, stretnutie. Ja už som vám priblížil e, dohodu z Peru o zrušení vízovej povinnosti. Ide o štandardnú dohodu, obsahuje všetky zvyčajné prvky a tiež som e, zdôraznil, že existuje spoločné vyhlásenie, ktoré je pripojené k tejto dohode a tam sa e, uvádzajú možné dôvody pozastavenia, ak by Peru neplnilo pravidlá e, spolupráce v oblasti, v oblasti readmisie. Nemusím to, predpokladám, opakovať. A ešte na záver možno otázka reciprocity, tá už bola zaistená teda aj občania Európskej únie majú k dispozícii zrušenie vízovej povinnosti zo strany Peru. Myslím, že už tomu naozaj nemám čo dodať. Ak budú nejaké otázky, veľmi rád na ne odpoviem. Thank you very much. Mrs. Ďakujeme pekne. Pani Gabriel, chcete sa ešte vrátiť eh, a vyjadriť na záver? Ďakujem pekne, pán predseda. Možno otázka na Európsku komisiu, ak dovolíte. Mohli by ste nám dať nejakú aspoň zhruba predstavu o časovom rámci, kedy Peru chce zaviesť o biometrické cestovné pasy. Vieme, že e, niekoľko tisícov pasov bolo vydaných začiatkom tohto roka. Môžete nám približiť aktuálnu situáciu? Nech sa páči. Zástupca komisie Peru už začalo vydávať biometrické cestovné pasy koncom februára tohto roka a Peru sa zaviazalo do júla tohto roka plne spustiť vydávanie týchto cestovných pasov. Myslím, že do 7. júla sa to uzavrie a od 7. júla sa budú vydávať iba biometrické cestovné pasy a postupne sa budú vyradzovať z prevádzky e, staré cestovné pasy. Možno by som ešte dodal, že toto nie je posledná dohoda, ktorú predkladáme Európskemu parlamentu v rámci úpravy revízie zoznamu krajín, ako celkom iste môže potvrdiť aj pán predseda, náš generálny riaditeľ predložil a zaslal list vášmu výboru minulý týždeň, kde oznamuje, že štyri ďalšie eh, posledné dohody eh, sa blížia, eh, ktoré budú nedlo podpísané. Okrem iného ide Maršalové ostrovy, Mikronéziu, Slovovné ostrovy a Tuvalu. Tieto dohody sa teda dostanú zrejme na program a práce vášho výboru, čo skoro a budeme mať iste priestor o nich diskutovať podrobnejšie. Ďakujeme pekne. Pán Palman. Týmto môžeme uzavrieť aj eh, tento bod na programe. Ďakujeme pekne pani Gabriel. Lehotu eh, som už spomenul. Eh, ďalší bod je správa pani Valero. A Nasledovný bod, e, tu je spravodajkňou opäť pani Gabriel. Nemáme tu gruzinské tlmočenie, žiaľ, až od 17.15 nemôžeme teda prebrať e, ani tento bod na programe. Bolo to totiž žiadosť aby bolo k dispozícii gruzinské tlmočenie. Môžeme teda jedine prerušiť schôdzu na 10 minút. Prosím láskavo. zhruba 17.05 sa prosím vráte do sály. Ďakujem všetkým za pochopenie a trpezlivosť. Mr. Alaharu, if you, if you can manage, you, you're, not, you're not required. You do more than your duty requires, but th- thank you. Pán Hala, aho, nemusíte, robíte o mnoho viac, než sa od vás očakáva, ale budeme radi, ak sa k nám pripojíte aj o 17.05. Good afternoon, colleagues who have just... Uh, Príjemné popoludnie všetkým kolegom, ktorí práve vchádzajú do sály. Trochu sme si posunuli program. Mali sme um, trochu viac času, keďže sme predchádzajúce body vybavili o niečo skôr, čo je dosť nezvyčajné. Požiadal by som teda Bodil Valero, ak je pripravená, aby sme začali s jej bodom na programe and the Commission's here. So I'm going to take um, point six now. Nasleduje teda šiestý bod na našom programe. Spravodajkyňa už prišla. Ide o prezentáciu Európskej komisie. E, konkrétne ide o dohodu medzi EÚ a Čínskou ľudovou republikou o zrušení výzvoj povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov.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 Požiadali nás, aby sme zaujali stanovisko k tejto dohode. Ide o diplomatické pasy, ale aj o vpustenie, teda o laxnejší prístup, respektíve bezvízový prístup E, recipročne myslím, že by s tým nemali byť nejaké veľké problémy v dosiahnutí dohody medzi politickými skupinami. som det skulle kunna lyfta i de olika partigrupperna. Jag kan tänka mig att en del kanske har vissa synpunkter när det gäller mänskliga... Môže e, to spôsobiť e, možno diskusie, ale nebudú s tým nejaké sporné otázky. Sú tu témy, ktoré sa týkajú ľudských práv. Myslím, že je dôležité prediskutovať to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 Bude však dostatok času ešte prediskutovať to. Zatiaľ e, sa ešte nerozhodli konkrétne lehoty, ale skontaktujem tenových spravodajcov len čo sa isté, že dozviem, kto to presne je. E, moja prvá otázka na adresu komisie je nasledujúca. E, man har en idé om hur många är det som kommer att kunna dra förmån av det här e, systemet? Chcem sa opýtať komisie, či má nejakú predstavu o tom, koľko jedincov bude môcť využiť tento systém. Máte nejaké konkrétne čísla k dispozícii? To by mohlo byť užitočné. A ešte otázka o návštevníkoch e, na vysokej úrovni. Ja som si dokument podrobne zatiaľ nepreštudovala. Myslím, že presne ide o 5 ministrov a podobných funkcionárov. Možno by nám aj k tomu komisia mohla povedať niečo podrobnejšie, to by sme ocenili. A tiež sa chcem opýtať e, e, na spoločný výbor, ktorý bude spravovať e, tento článok dohody podľa článku 7. Mohli by ste nám, prosím, vysvetliť podrobnejšie, fungovanie tohto výboru už tomu nemám viac čo dodať ako spravodajkynia. Ďakujeme pekne, pani Bodil, ďakujeme za to, že ste prišli o niečo skôr. Je nám ľúto, že sme vás eh, trošku eh, unáhlili. Je to od vás veľmi zvolila, že ste boli ochotná prísť. Tenevými spravodajcami bude najskôr pani Beňová za SAD, pán Dalton za ECR a pani Veržia za GUE. V tejto fáze sa, pán Dalton, nemusíte vyjadrovať. Nemusíte, naozaj, ale ak si želáte, nech sa páči. Uh, je dosť nebezpečné hovoriť politikom, že sa nesmú ujať slova. Eh, len veľmi stručne, myslím, že je to skôr taká elitná diskusia, bude to zrejme len formálne rozhodnutie vo všeobecnosti. Ja eh, sa domnievam, že musíme eh, vytvárať pozitívne harmonické vzťahy medzi EÚ a Čínou. Teším sa na spoluprácu so spravodajkyňou, s so ostatnými tými spravodajcami. Uvidíme, ako to pôjde. Eh, ak budete takýto stručný, dávam slovo kedykoľvek aj v budúcnosti, pán Dalton. Ešte, prosím, stručne komisia. Padlo tu niekoľko otázok na vašu adresu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa zostručniť to, ale myslím, že je dôležité trošku priblížiť rámec, v ktorom vôbec sa vyrokúva táto dohoda s Čínou. Komisia, ako viete, má mandát na readmisné dohody s Čínou od začiatku predchádzajúceho desaťročia boli sme poverení eh, viesť rokovania s Čínou. Čína však doteraz neprijavila záujem o readmisné dohody, teda zhruba 10 rokov sme sa snažili eh, primeť Čínu eh, začať rokovania o readmisiách po e, zavedení vízového informačného systému s Čínou pred niekoľkými rokmi tento vízový informačný systém požaduje všetkých žiadateľov o azyl, aby predložili okrem iného svoje otlačky prstov. E, diplomati však nie sú ochotní poskytovať otlačky prstov na to, aby získali víza a preto Európska únia bola ochotná urobiť isté ústupky, teda v rámci dialógu migrácie a mobility sme sa rozhodli hovoriť otvorene o týchto otázkach. Dospeli sme k mm, balikovej dohode, ktorá pozostáva z toho, že na jednej strane Európska únia je ochotná diskutovať o e, dohode o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických e, pasov a na druhej strane Čína je ochotná e, spracúvať žiadosti európskych občanov v rôznych mestách na svojom území a tiež eh, chce prakticky spolupracovať v oblasti readmisie. Toľko teda eh, táto dohoda v prvej fáze. V druhej fáze, do ktorej sa dostávame teraz, eh, pôjde o vyrokovanie zjednodušenia bizového vzťahu s Čínou a tiež plnoprávnej readmisnej dohody. Toľko teda v krátkosti približenie kontextu tejto dohody. A teraz, čo sa týka samotnej dohody, aj tu ide o e, štandard, e, ide o zrušenie vizovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov. Poprvýkrát však v takejto dohode pôjde aj o e, lese pase pravidlo a z toho budú mať prospech aj niektorí poslanci Európskeho parlamentu. Znamená to, že sa tým vyhnú rôznym postupom a povinnostiam Spravodajkynia sa konkrétne pýtala na vytvorenie spoločného výboru. Tento spoločný výbor je e, štandardnou črtou v takýchto vízových dohoná, dohodách, dohodách e, o zrušení vízovej povinnosti. Konkrétne sa to popisuje v článku dohody a poverením tohto výboru bude monitorovanie dodržovanie tejto dohody. V prípade, že dôjde k problémom v plnení, prípadne k porušeniu, k náznakom neregulárnej migrácie či k prekročeniu dĺžky povoleného pobytu, je možné prejednať to práve na úrovni tohto spoločného výboru a tiež dosiahnuť nápravu na úrovni tohto výboru ešte pred prijatím nejakých iných vážnych rozhodnutí. A ešte k ďalšej otázke, o koľko ľudí asi tak pôjde zhruba. Na čínskej strane ide približne o menej ako 20 tisíc držiteľov eh, diplomatických pasov na strane EÚ. Ten počet je o mnoho vyšší. Myslím, že je to viac ako 100 tisíc ľudí na strane EÚ, eh, týchto držiteľov diplomatických pasov. Um, okrem toho ešte pôjde o držiteľov eh, nároku na pravidlo lese pase, tých vidíte ešte niekoľko desatok tisícov. Ďakujeme pekne, tešíme sa na prezentáciu a predloženie návrhu správy na budúcich schôdzach. Ďakujeme pekne spravodajkyni aj pánovi Daltonovi. A teraz prejdeme k bodu 7 na programe. Ide o tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prechode cez vonkajšie hranice a tie, ktorých štátni príslušníci sú z tejto požiadavky vyňatí, konkrétne v súvislosti s Gruzinskom. Spravodajkyňou je pani Maria Gabriel. Ide o výklad komisie. Na úvod by som chcel spomenúť, že Gruzinské tlmočenie je k dispozícii na kanáli číslo 25. Iste ste si to všimli. Ak ho potrebujete, ak ho však hľadáte, je to na kanáli 25. Takže tento bod na programe sa týka legislatívneho návrhu upraviť nariadenie EC 539 z roku 2001, e, pričom Gruzinsko by sa dostalo na zoznam krajín s bezvýzvou s vzťahom e, táto vynieka by sa týkala len držiteľov biometrických pasov. Tento návrh prichádza po dlhom procese ktorý vyplýva z dialógu medzi EU a Gruzinskom o vízovej liberalizácii z roku 2012. Ešte pred začiatkom tohto dialógu o vízovej liberalizácii EU a Gruzinsko sa dohodli eh, na zjednodušení vízovej povinnosti a readmisnej dohode. Tieto opäť dohody eh, vstúpili do platnosti od 1. marca 2011. Komisia predložila gruzinskej vláde akčný plán liberalizácie. Ten eh, monitoruje postup Gruzínska v súlade s VLP. Pravidelne sa informuje výbor LIBE o aktuálnom dianí vo e, štvrtej pokrokovej správe z decembra 2015. Komisia dospela k záveru, že Gruzínsko dosiahlo potrebný pokrok a uskutočnilo všetky potrebné reformy. Na základe tohto hodnotenia komisia predložila aktuálny návrh e, na základe riadneho legislatívneho postupu. Tiež chcem privítať poslancov gruzinského parlamentu na našej schôdzi, ktorí sa prišli tiež zúčastniť tohto nášho stretnutia a rozpravy. Ide o druhé stretnutie spoločného parlamentného výboru EU Gruzinsko. A tiež by som chcel privítať aj kolegu Sažeta Karima, ktorý je spolupredsedom parlamentného združeného výboru EU Gruzinsko a tiež pán e, Ziviat Bačendráci. Prepáčte, cvičil som si výslovnosť vášho mena, ale už mi to nejako nejde. Ja poznám ešte jedného gruzinca, Ševardnadzeho. Jeho dcéra dokonca kedysi so mnou viedla interviu e, na e, kanáli RT. Ospravedlňujem sa za to, že som nesprávne vyslovil vaše priezvisko. Um, eh, chcel by som dať slovo komisii a potom eh, spravodajkyni a napokon aj tedmi spravodajcom a všetkým ostatným, ktorí sa budú chcieť vyjadriť. Isté, že aj spolupredseda dostane slovo. Dovolte mi, aby som dal slovo zástupcom komisie. You, Ďakujem za slovo, pán predseda. Dobre popoludne prajem všetkým. Budem hovoriť stručne, pretože predseda zosumarizoval už eh, všetko, čo viedlo k tomuto návrhu. Pamätáme sa na diskusie v tomto výbere k zrušeniu vízovej povinnosti a k akčnému plánu k zrušeniu vízovej povinnosti. 18. decembra komisia odprezentovala svoj už štvrtú správu o napredovaní k tomuto akčnému plánu komisia prišla k záveru, že všetky porovnávacie parametre, tzv. benchmarky, e, sa splnili a komisia navrhuje, aby sa v roku 2016 na začiatku postupovalo ďalej. Postupovali sme v rade niekoľkými kolami rozpráv. Členské strany potvrdili, že týchto rokovaní potvrdili, že Gruzínsko splnilo všetky podmienky na akčný plán e, zrušenia vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch a toto je záverom diskusí v Rade. 9. marca potom komisia prijala návrh, ktorým sa novelizuje 539 tzv. nariadenie k eh, vízovej povinnosti a presúva sa Gruzínsko z prílohy 1, ktorý, ktorá je prílohou, kde je zoznam krajín, ktorých občania potrebujú víza a presunulo sa na zoznam krajín, ktoré majú zavedený bezvizový styk, ktorí majú zrušenú vízovú povinnosť. V poznámke sa hovorí, že držiteľia biometrických pasov, ktoré boli vydané v súlade so štandardom IKEA budú, ICAO budú benefitovať s týmto stavom a biometric passports um, for those um, a tí, čo nemajú biometrické pasy, pre tých bude platiť to, čo je dohodnuté. K návrhu samotnému komisia e, objasnila, že v súlade s predchádzajúcimi metodikami pre zrušenie vizovej povinnosti a dialógy s týmto súvisiace bude 20 dní po publikovaní novelizovaného nariadenia e, okamžite vstúpi do platnosti takáto právna norma. Členov tohto výboru možno bude zaujímať, že tu ešte existuje pracovný e, dokument v rámci správy o napredovaní, kde sa hodnotia migračné dopady e, v súvislosti so zrušením vízovej povinnosti pre Gruzincov. Myslím si, že to, tento dokument môže byť zaujímavý si prečítať, pretože súvisí veľmi s predloženým návrhom. A takisto sme zistili, že v dôvodovej správe komisia sa zavezuje naďalej monitorovať prostredníctvom existujúcich štruktúr a porovnovacích parametrov to, či Gruzinsko naďalej splňa predpoklady. Ďakujeme, hovorí predseda. A teraz som veľmi rád, že môžem odovstať slovo spravodajkyni pani Gabriel. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, milí kolegovia, chcem vám zablahoželať k delegácii z Gruzinska a výboru pre Gruzinsko. Takisto komisii chcem zablahoželať ako spravodajkyňa k tejto tematike by som rada podporila legislatívny návrh komisie o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov biometrických pasov v Gruzinsku, keď budú cestovať v členských štátoch EÚ. Tento legislatívny návrh vychádzal z posúdenia štyroch posledných ostatných správ o napredovaní Gruzinska pri implementovaní zjednodušenia vízovej povinnosti. V decembri 2015 bolo jasné, že Gruzinsko vykonalo všetky potrebné reformy a urobilo nevyhnutné kroky, aby bolo možné trvalo udržateľne aplikovať všetky kritéria, preto vznikajú očakávanie, očakávania zo strany EÚ, že zruší vízovú povinnosť pre Gruzinsko, pre Gruzincov. Sú tu kultúrne a hospodárske zväzky z EÚ. Táto krajina naozaj uplatnila mnohé opatrenia súvisiace s, so zavedením bezvizového styku pre držiteľov týchto pasov a očakávame aj organizačné úsilia Gruzínska v druhej polovici roka 2015, aj v takých oblastiach, kde napredovanie bolo iba hodnotené ako dostatočné, ale Gruzinsko napriek tomu posunulo veci ešte ďalej. Hovorí sa tu o reformách, migrácii, azylovej politike, korupcii, praní špinavých peňazí, o drogách a právach občanov. Európska komisia sa vyjadrila, že toto je pozitívny signál zo strany Gruzinska, pretože sa už zrušila vízová povinnosť pre všetkých občanov EÚ, e ktorí zostanú v Gruzinsku menej ako 90 dní. Spomínam to preto, lebo Európsky parlament podporuje reciprocitu a tieto pozitívne reformy jednoducho museli priniesť svoje ovocie. Preto by som rada podporila Európsku komisiu v jej úsiliach, ale chcela by som sa ešte dozvedieť nejaké veci, napríklad percentá odmietnutých žiadostí o víza z Gruzínska a z čoho vychádzala komisia, keď odmietla týmto ľuďom e, víza Znižuje sa počet odmietnutých žiadateľov o víza vieme, že, sa, že by sa mal znižovať, až by sa mal dostať na nulu. Čo sa týka migračného systému, všetky vládne agentúry zhromažďujú údaje o internej migrácii, o emigrácii a imigrácii a je tu analytický systém pre migráciu, ktorý potom spracováva tieto údaje. Je veľmi dôležité mať takýto systém, aby sme mohli vykonávať analýzu rizika a aby sme si mohli premyslieť, aké situácie by sa dali riešiť lepšie spoluprácou s Európskou úniou. V správe Európa, Európska únia hovorí, že tento analytický systém sa bude testovať e, v polovici roka 2016. Máme ešte ďalšie informácie, ako ďaleko sa postupilo v tejto veci? Toto sú pre mňa základné otázky na ktoré by som rada v tejto fáze takto poukázala. Myslím si, že treba zmeniť výzvy na príležitosti a keď sme hovorili o podobných správach, ja som sa vždy vyjadrila za dôležitosť toho, že Európsky parlament musí byť informovaný. Žiaľ, Európsky parlament nemá zástupcu v monitorovacích výboroch pre Gruzinsko a chcela by som poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili na rozprávach. A keď hovoríme o vízach, rada by som prišla k záveru, že treba mať na zreteli občanov, že všetko, čo sa udeje v tejto tematike, je na prospech občanov, na prospech vzájomnej dôvere a vytvárania potenciálu pre pozitívne činnosti a aktivity, ktoré následne môžu zlepšiť vzťahy medzi Gruzinskom a Európskou úniou. Ďakujem. Ďakujeme pani Gabriel, hovorí pán predseda. Teraz nastane diskusia. Pán Krim. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja chcem povedať, že je pre mňa osobným potešením, že môžem sa zúčastniť zasadnutia tohto výboru, ktorému predsedáte. Chcem sa pripojiť ku gratuláciám pre gruzinskú delegáciu, ktorá je v súčasnosti v Európskom parlamente a môj dobrý priateľ kolega pán Zviat Kvatchantiradze je tiež prítomný. A chcem poďakovať aj kolegyni pani Gabriel za to, že dala takéto expoze a za jej prístup, ktorý prijala k tejto tematike, ktorý sa mi zdá byť naozaj vhodný. Vhodný prístup, ktorý by si mohol vziať za svoj aj náš parlament. Vítam prezentácie z ďalších aktérov, napríklad zo strany Európskej komisie. Myslím, že by mali využiť všetky príležitosti, na to, aby naozaj sa informovalo, že všetky porovnávacie parametre zo strany Gruzínska sa splnili a bolo to veľmi dlhý, dlhý a obsiahly proces. A tento výbor, Európsky parlament a spravodajkyňa naozaj môžu byť všetci píšni na to, že časový rámec bol taký priaznivý a že sme od začiatku prijali stratégiu, ktorá bola úspešná a ktorá naozaj sa dostala do takéhoto zdarného konca a takto môžeme vyjadriť solidaritu s Gruzincami. E, moja kolegyňa, pani Gabriel, má pravdu, keď hovorí, že toto všetko je o občanoch a že treba naozaj zvýrazniť proeurópsky postoj Gruzincov, záväzky a, a oddanosť veci Európskej únie, ktorú preukázali. Nechcem vysielať žiadne nesprávne signály v oblastiach, ako je Južné Osecko. Netreba vysielať signály, ktoré by mohli byť e, príjmané veľmi negatívne. E, ide o to, že musíme budovať dôveru a hovoriť o teritoriálnej integrite a suverenite, štátnej suverenite Gruzinska. Takto treba pristúpiť pristupovať k týmto záležitostiam. A v tejto fáze všetko, čo moja kolegyňa pani Gabriel k tejto veci povedala, e, potom sa môžem podpísať i ja a dúfam, že môžem e, sa zdárne pozerať aj do budúcnosti, keď sa tieto veci uplatnia v praxi. Ďakujeme. Pán Kvan Čantirace má slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ctený pán predseda Moraes, ctení poslanci Európskeho parlamentu. Som naozaj dojatý. Sú tu emócie. Bol som veľmi rád, že som osobne poznal pan, pani Ann Lind. A pamätám sa, na naše emocionálne konverzácie o budúcnosti Gruzínska, o európskej ceste Gruzínska. Začalo sa to už v roku 2001, keď bola v Baku v Azerbajdžane. Pani Lind tam prišla ako predsednička a súčasť trojky zastupovala predsedníctvo Európskej únie vtedy v Baku. Máte úplnú pravdu, pani Gabriel, toto všetko je o občanoch, je to o Gruzincoch. Viete, keď sa obzrieme späť do histórie, vidíme, že Gruzinsko má svoje tradície, má svoju kultúru, svoju vieru, ašpirácie. A tieto sa vždy týkali Európy. Cítilo sa Gruzinsko vždy súčasťou Európy. Európa bola smerodajná pre vývoj Gruzínska. Gruzinsko vie, že jediným nástrojom na obranu Gruzínska, na obranu každého jedného občana a každej jednej rodiny je uvedomenie si európskych hodnôt. Toto je naša veľká priorita. Našou veľkou prioritou je európska integrácia, pretože naozaj ctíme právny štát, stabilitu demokracie, rovnosť, prosperitu a ľudské práva. Dosahujeme tieto svoje méty spolu s Európanmi. Máme spoločné vydobitky vo vede. A toto všetko sú dôkazy. Európska spoločnosť si uvedomuje tieto súvislosti a ako čelíme našej najbližšej budúcnosti, uvedomujeme si, že táto budúcnosť má korene v nedávnej minulosti. Naša krajina môže prosperovať len, keď si uvedomí svoje európske hodnoty. My, gruzínsky, my, Gruzinci, ktorí stojíme pred dverami, kde býva európska rodina, sme hrdí na to, že máme svoje dôstojné miesto v komunite, ktorá sa hi- historicky vyvinula až sem. Naša vláda nás privádza blízko nášmu cieľu a dnes sme boli odmenení výsledkami našich historických ašpirácií. Veríme, že zvíťazíme a dúfame, že sa môžeme spoľahnúť na podporu našich európskych kolegov, na vašu podporu, ctené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu. Tisícky našich krajanov v Gruzinsku. Gruzinci vrátane územia Abcházska a Južného Osecka, ktoré sa tu už spomínali, určite sledujú zasadnutie v tejto miestnosti a očakávajú, že budú môcť spolu žiť v jednej rodine, do ktorej Gruzinsko vždy patrilo. Veľmi pekne ďakujeme za túto príležitosť vyjadriť sa. Toľko z našej strany. Ďakujeme. Uh, thank you for your presence and for the whole delegation being here. Of course, this... Veľmi nás teší, že je to taká veľká uh, gruzinská delegácia. Isté, že celé toto stretnutie sa vysiela. Uh, nie je k dispozícii teda len priamým účastníkom schôdze, ale aj o mnoho širšej verejnosti. Teraz by sme dali slovo opäť spravodajkyni, pokiaľ sa nežela komisia a rada vystúpiť v tejto fáze. Komisia veľmi rýchlo a potom dáme slovo späť spravodajkyni. Ďakujem. Zazneli totiž e, dve otázky na komisiu e, od e, pani spravodajkyne, rád by som na ne preto odpovedal. Jednak čo sa týka miery zamietnutých víz v Gruzínsku, tu môžem povedať, že v poslednom roku, teda číslo za rok 2015 hovoria, že miera zamietnutia bola 12,9% v priemere, aj keď sú tu dosť veľké rozdiely medzi členskými štátmi jednotlivo. Tiež sa pýtate na to, aké boli hlavné dôvody pri zamietnutí víz na základe informácií, ktoré máme e, zo šengenskej spolupráce, teda z orgánov, ktoré spolupracujú v rámci Schengenu, e, na konzulárnej úrovni vidíme, že e, to bolo spôsobené najmä mnohými falšovanými dokumentami, ktoré, ktorými bola podložená žiadosť o víza. Ďalej druhá otázka, ak sa nemýlim, tá sa týkala systému riadne migrácie. Tu by som dal slovo svoj, svojej kolegyni, nech sa páči. Ďakujem, Tobias, ďakujem aj za vašu otázku k e, manažmentu migrácie. V priebehu e, procesu rušenia vizovej e, povinnosti gruzínsky rámec sa neustále hodnotil a sledoval aj Európska komisia, aj experti členských štátov sa tomu venovali. V roku 2014 došlo ku konsolidácii, pričom e, vstúpil do platnosti nový zákon o právnom štatúte e, osôb bez štátnej prístup, príslušnosti. Taktiež sa zmenil rámec tým, že vzniklo oddelenie pre migračné otázky na ministerstve vnútra od 1. septembra 2014. Ďalej v druhej fáze tejto výzvoj liberalizácie a akčného plánu sa hovorí o plnení eh, reformy a riadenia migrácie. Tu by som chcela zdôrazniť, že v septembri 2015 eh, bola vykonaná rozsiahla analýza rizika a vznikol rozsiahly systém eh, ako doplnok legislatívneho rámca a vďaka tomuto novému systému zhromažďovanie údajov pri manažmente migrácie zaistí sedem agentúr v Gruzínsku, a nie len eh, teda samotné ministerstvo vnútra, tak ako predtým. Dúfam, že tým eh, odpovedám na vašu otázku. Snaha je získať lepší prehľad o migračnej situácii v krajine, aby sme dokázali lepšie predvídať eh, trendy, možné hrozby a príslušne sa s nimi vysporiadať. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz by som požiadala pani spravodajkyňu, pani Gabriel, aby uzavrela rozpravu. Ďakujem pekne. E, chcela by som e, veľmi stručne, ak dovolíte, najskôr sa poďakovať komisii aj za odpovede, ktoré nám poskytla na moje otázky. Tiež sa chcem poďakovať e, aj kolegovi Karimovi, ktorý sa zúčastnil diskusie a môžem uistiť predsedu parlamentnej delegácie Gruzínska, že rozhodne sme si vypočuli veľmi pozorne všetky posolstva od gruzinských občanov. Teraz e, sa začína bežný postup. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, najmä tieňovým spravodajcom, ktorí sa podielili na príprave tejto správy. Ďakujem. Ďakujeme pekne, e, Mária, za e, tvoju prezentáciu. Týmto uzatváram náš bod. Chcem sa poďakovať obom spolupredsedom aj všetkým gruzinským kolegom tu prítomným poslancom gruzinského parlamentu. Ďakujem za to, že ste prišli na schôdzu nášho výboru LIBE. Uh, Ďalšia schôdza výboru LIBE sa uskutoční vo štvrtok 20. apríla o 14.30.